Uh, uh, Kolegovia, ospravedlňujem sa za to, že mierne meškáme. Je mi ľúto, pán Doprej, že vás takto zdržiavam. Začíname naozaj viac ako 10 minút neskôr. Naozaj mi to veľmi ľúto, pán Doprej. Ospravedlňujem sa aj iným kolegom, ktorých sa to týka. Prejdeme k prezentácii návrhu správy že rada Doprej. Ide o otázku bezpečnosti ka preukazov totožnosti a taktiež povolení na pobyt pre rodinných príslušníkov držiteľov tohto povolenia a tiež ďalšie administratívne úkony s tým spojené. Najskôr teda dostáva slovo spravodajca a potom tieňoví spravodajcovia, pokiaľ budú prítomní. Ešte raz sa ospravedlňujeme pánu Deprej za omeškanie začiatku. Ďakujem. Drahý Claude, e, samozrejme prijímam ospravedlnenie. Dnes do poludnia som tu tiež mal byť prítomný a ja nakoniec som nebol. Som rád, že aj mňa ste ospravedlnili a že ste boli ochotní a presunuli túto prezentáciu na dnešné popoludnie. O čo teda ide v tomto konkrétnom bode? Ide o návrh nariadenia, ktorý má za cieľ zvýšiť bezpečnosť preukazov totožnosti a taktiež povolenie na pobyt občanov Európskej únie a ich rodiny príslušníkov. Cieľom tohto návrhu, to by som raz dôraznil pre všetkých, je predovšetkým zjednodušiť výkon práva na voľný pohyb v Európskej únii. Ako viete, Európania sa veľa presúvajú medzi jednotlivými krajinami. 15 miliónov občanov Európskej únie má pobyt v inom členskom štáte ako ich vlastnom a v, e, z týchto 15 miliónov 11 pracuje v inom členskom štáte. Teda chcem zdôrazniť, že nejde ani o nahradenie preukazov totožnosti, e, teda národných preukazov totožnosti európskymi kartami totožnosti, to nie. Prvky sotočnosti ostávajú na národnej úrovni určené. Taktiež nejde o to, aby sme zavezovali členské štáty, ktoré to nemajú, aby vydávali preukazy totožnosti v takejto podobe. Tento nástroj má za cieľ harmonizovať eh, atributy bezpečnosti na týchto preukazoch v tých krajinách, kde eh, sa vydáva preukaz totožnosti. Konkrétne ja ako spravodajca, čím chcem doplniť pôvodný návrh, eh, teda čo navrhujem kolegom, aby to odsúhlasili oproti návrhu komisie. Chcem zdôrazniť, že som sa snažil v čo najväčšej možnej miere zohľadniť odporúčania DPS a taktiež agentúry pre základné práva a veľmi rád som sa nechal inšpirovať eh, taktiež správou z výboru FAMA a tiež návrhmi, ktoré sa eh, týkali tejto problematiky. Najskôr žiadam, o to, aby sa v nariadení upresnilo, že nejde o právny základ na vytvorenie európskej databáze biometrických údajov. Viem, že takáto obava existuje v niektorých politických skupinách, preto je treba jasne uviezť, že o to tu nejde. A preto som to zapracoval aj eh, vo svojom návrhu. Ďalej po druhé tiež nejde o to, aby sa táto právna úprava využila ako právny základ e, zo strany jedného členského štátu, aby sa vytvorila národná databáza biometrických údajov. Ak niektoré členské štáty si to želajú vykonať, nemôžu vychádzať z tohto nariadenia, a aby to odôvodnili. Teda takéto e, nariadenie nebude, nebude môcť byť využité ako právny základ pre takýto krok. Toko teda prvé upresnenia, ktoré uvádzam vo svojom návrhu. E, ďalej, chcel som posilniť záruky, ktoré sa týkajú toho, ako biometrické údaje sa budú zhromažďovať a tiež najmä v prípade, že ide o deti a zraniteľné osoby. Nebudem zachádzať do podrobností. Jasne som však uviedol v texte taktiež doblokové záruky, ktoré sa doplňajú ešte k tým, ktoré sú v pôvodnom návrhu ďalej. Po tretie, eh, v návrhu, pôvodnom návrhu komisie sú nedostatky, ktoré sa týkajú ochrany ochrany údajov. Výslovne e, vo svojom návrhu tvrdím, že tieto údaje sa nesmú uchovávať mimo čipu, e, na ktorom sú uložené, iba na také obdobie, ktoré je potrebné na e, vydanie preukazu totožnosti maximálne mesiac. A keď biometrické údaje sú už uložené na čipe, musia byť následne zničené. Tiež e, hovorím o tom, že je potrebné obmedziť využívanie biometrických údajov, aby sa zabránilo akémukoľvek využívaní týchto údajov zo strany e, súkromných subjektov, iba ak by išlo o presne zadefinované podmienky, e, dajme tomu, čo sa týka presunu týchto údajov z čip, teda na čip preukazu a podobne. Okrem toho, hovoríme, že členské štáty sú zodpovedné za správne spracovanie údajov podľa nariadenia GDPR, taktiež na zaistenie bezpečnosti údajov a tiež keď e, využijú externé služby pri vybracúvaní a vyrábaní preukazu totožnosti 6. 7. bod. Jasne uvádzam, že všetky členské štáty musia e, uznávať medzi sebou preukaz totožnosti ako doklad totožnosti a cestovný doklad, aby e, sa to nikde nemohlo spochybniť. Tiež, a to je ďalšie doplnenie, ktoré nebolo obsiahnuté v pôvodnom návrhu, tiež hovoríme, že je potrebné vytvoriť predpoklady preto, aby členské štáty si museli navzájom vymieňať kľúče na dešifrovanie biometrických údajov. Na tejto e, v správe som si uvedomila, že biometrické údaje, dajme tomu, ktoré sú uvedené v cestovných pasoch, iba členský štát, ktorý vydal tento cestovný pas, ich dokáže prečítať a žiadny iný členský štát ich nedokáže dešifrovať. Teda myslím, že nemôžeme predsa 370-400 miliónov občanov žiadať, aby odozdovali svoje biometrické údaje, ktoré sa môžu využiť len v jednej v jedinej krajine a nemôžu sa prečítať zo strany bezpečnostných služieb, spravodajských služieb a hraničných služieb iného členského štátu. Veď sa predsa míňa účinku takéto opatrenie a taktiež stráca opodstatnenosť. Okrem toho je tu ďalší bod a síce chcem, aby sa zabránilo tomu, že členské štáty budú vystavené príliš veľkej záťaži čo sa týka nahrádzania aktuálne platných eh, preukazov totožnosti novými preukazmi totožnosti. Okrem toho žiadam komisiu a členské štáty, aby vyvinuli najoptimálnejšie postupy, ktoré sa týkajú eh, zdrojových dokumentov, eh, teda rodných listov a podobne. Tiež hovorím o tom, že sa majú vydať provizorné e, doklady totožnosti v prípade straty. Už to platí aj pre cestovné pasy, že dám, aby to platilo aj pre preukazy totožnosti. E, v pôvodnom návrhu komisie v tejto oblasti už je e, vytvorený, preto predpoklad, aby členské štáty takéto dokumenty poskytovali. A ešte jednu vec by som rád zdôraznil, aj keď to možno vyvolá dosť rozporúplné reakcie. Domnievam sa, že preukaz totožnosti je len e, symbolom príslušnosti k Ukrajine. E, tento preukaz totožnosti umožňuje voľný pohyb na celom území únie a okrem toho sa to využíva aj ako dokument na vstup na územie Európskej únie pre príslušníkov EÚ. E, táto dimenzia tohto preukazu európska je teda jednoznačná, malo by sa to aj prejaviť. Takto je to napokon už aj pri cestovných pasoch, preto navrhujem, aby sa na budúci preukaz totožnosti povinne v modrom obdlžníku obklopený žltými hviezdami znázorňoval symbol krajiny, ktorá vydáva a tento preukaz totožnosti. Teda bude to vlastne na európskej vlajke alebo na inom e, európskom symbole. Toľko teda, pán predseda, moje návrhy, ktoré som zatiaľ odkomunikovala tieňovým spravodajcom, Chystá sa tenebe, e, teraz schôdza tenebe spravodajcov na budúci týždeň, ak sa nemýlim, v útorok do poludnia a mám v pláne pracovať e, spolu s kolegami na tom, aby sme e, presadili všetko to, čo zodpovedá našim želaniam, tak aby sme to dotiahli do zdarného konca. A veľmi rád privítam akékoľvek podnetné a aj kritické vyjadrenia kolegov k môjmu návrhu. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne. Aspoň jednu skupinu máme zastúpenú. Barbara Kudrická za EPP, tá nahrádza Karla Koja. Ďakujem pekne. Karlo Kojo sa ospravedlňuje, nemôže sa zúčastniť dnešnej schôdze. Vzhľadom na to, že má iné povinnosti. Žiaľ, nebolo možné absolvovať tento bod do poludnia. Preto ma požiadal, aby som odkomunikoval v jeho mene niekoľko poznámok. Preukazy totožnosti, taktiež povolenie na pobyt a, a s tým súvisiace karty karticu kľúčové dokumenty. A v kontexte voľného pohybu vnímam to ako súčasť troch cieľov. podpora voľného pohybu, taktiež boj proti podvodom s totožnosťou a taktiež boj proti falšovaniu týchto preukazov, pričom je potrebné dodržiavať národné kompetencie pri vydávaní týchto preukazov. Návrh správy, tak ako ho predkladá pán Depré, je dobrý. Celkovo ho podporujeme. Avšak Návštevy spravodajca by raz dôraznil 4 body. Poprvé, nesmieme zabúdať, že tento návrh sa nevenuje o otázke východiskových dokumentov, eh, ktorá je kľúčová. A na základe týchto dokumentov sa vydávajú ďalšie preukazy totožnosti, napríklad eh, občianske preukazy. Tieto východiskové dokumenty sú odlišné rozmanité na národnej úrovni a nemajú dostatočné bezpečnostné atribúty. Ďalej po druhé, pri plnom dodržaní eh, stanoviska EDPS podporujeme zhromažďovanie biometrických údajov, ale z technického hľadiska nevidíme dôvod, prečo by deti vo veku do 12 rokov nemali byť podrobené povinnosti odoberania otlačkov prstov. Spoločné výskumné centrum teraz dokázalo, že odlačky prstov 5-ročných detí spôsobujú o mnoho menšie problémy ako odlačky prstov 70-ročného človeka. Okrem toho, tým, že budeme mať aj ďalšie prostriedky na zistenie totožnosti, budeme lepšie schopní chrániť deti v prípade obchodovania s deťmi alebo v prípade únosu. Ďalej po tretie, preukazy totožnosti sú prejavom štátnej príslušnosti a taktiež európskeho občianstva. Nechceme, aby boli eh, tieto preukazy rovnaké v celej Európe. Chceme, aby tieto preukazy boli eh, vzájomne uznané, aby sme zaistili, že občania nebudú vystavení ďalším prekážkam pri výkone svojich základných práv, najmä práva na voľný pohyb. Ďalej po štvrté, povolenie na, pohy- na pobyt sa musí vnímať v kontexte vízových informačných systémov rodiny príslušníci, um, príslušníkov EÚ alebo aj príslušníkov tretich krajín podľa návrhu komisie by sa podrobovali tieto povinnosti, akékoľvek opatrenie teda príjmeme, je treba toto zohľadniť. Máme v pláne predložiť pozmeňovacie návrhy a tešíme sa na úzku spoluprácu so spravodajcom a sedemými spravodajcami. A veríme, že táto správa bude e, čoskoro prijatá. E, základné právo na voľný pohyb európskych občanov je rovnako dôležité ako i právo na bezpečnosť. Ďakujem. Ďakujeme, Barbara. Teraz sa obraciame na komisiu, aby sa vyjadrila aj ona. Pani Irina Mesová. Ďakujem. Ďakujem aj za to, že venujete pozornosť tomuto významnému návrhu. Tento návrh, ako už uviedol spravodajca, má za cieľ uľahčiť voľný pohyb občanom tým, že poskytne eh, spolahlivé a bezpečné dokumenty totožnosti, preukazy totožnosti zjednodušia život európskym občanom, najmä v prípade ich výkonu práva na voľný pohyb. Tento návrh, tak ako tu už zaznelo, má za cieľ tiež nápravu nedostatkov bezpečnosti. Preukaz totožnosti sa môžu využiť na prekočenie externých hraníc a preto by mali byť vysoko bezpečné a preto sme v našom návrhu navrhli aj snímky tváre, aj odlačky prstov, pretože to zvyšuje bezpečnosť. A práve vďaka tejto kombinácii budeme schopní prekonať niektoré techniky pri podvodoch a pri falšovaní, ktoré sa využívajú. Teda vo všeobecnosti by som rada privítala návrh stanoviska pána Depre. Ceníme si, že táto správa v podstate súhlasí s hlavnými cieľmi tak ako ich hovoríme my v našom návrhu a veríme, že budeme schopní poskytnúť podporu aj v ďalších rokovaniach a že budeme môcť úzko spolupracovať s parlamentom na tejto veľmi dôležitej téme. Ďakujem. Ďakujeme aj my. A teraz za predsedníctvo pán Tamarek Erbel, nech sa páči. Pani zastupňa predsedníctva, ďakujem pekne aj ja za to, že sa môžem v mene predsedníctva vyjadriť spomenúť, čo konkrétne sa deje na úrovni rady v tejto oblasti. Preskúmanie a diskusie o tomto návrhu začali 29. mája ešte v priebehu bulharského predsedníctva. Odvtedy prebehli štyri stretnutia pracovnej skupiny a bol zaznamená významný pokrok v rokovaniach. Prvé stretnutie rady pre vnútro a spravodlivosť prebehne na budúci týždeň a potom sa chystáme pokračovať v proces a Veríme, že získame mandát na medziinstitucionálne rokovania v novembri. Rakúske predsedníctvo vás chce ubezpečiť o svojom odhodlaní dosiahnuť dohodu na úrovni rady v tejto dôležitej otázke a teší sa na začiatok spolupráce s vami. V tejto téme ďakujem. Ďakujem aj my. Ďakujeme zastupkyni rady. Teda vraciam sa teraz k Gerardovi. Či by to chcel nejako zhrnúť? Len veľmi stručne, pán predseda. Chcel by som sa neskôr poďakovať pánu Kojovi, ktorého zastúpila eh, kolegyňa Barbara Podrobne som si zaznamenala, e, čo to zaznelo, čo sa týka rodného listu. Viem, že je tu problém, pretože v Portugalsku, ak som správne informovaný, digitálne otlačky sa odeberajú i hneď po narodení, aby sa dieťa mohlo zapísať do matriky. Žiaľ, nepočujeme. teda možno nie od narodenia, ale e, v útlom veku. To je dosť veľký rozdiel proti iným krajinám v EÚ, teda je treba e, zamyslieť sa nad tým, ako by sa tento problém mohol zapracovať v správe ďalej. Čo sa týka zvyšku, veľmi podrobne som si zaznamenal návrhy pána Koja a samozrejme e, preskúmame ich detailne. Chcel by som sa poďakovať komisii, ktorá sa vyjadrila, že je k dispozícii v prípade, že budeme potrebovať pomoc to sa mi veľmi páčilo, ako ste to podali. Tiež sa chcem poďakovať aj rade za to, že prejavila ochotu úzko s nami spolupracovať, aby sme dosiahli medzi inštitúciálnu dohodu čo najskôr. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Depré. Ďakujem Barbare a ostatným kolegom, ktorí sa zúčastnili rozpravy lehoda na pozmeňujúce návrhy vyprší 9. októbra o 18. hodine. Ďakujem pekne všetkým. Teraz prejdeme k bodu 16 nášho programu, prejdeme k vypočutiu. Zistíme, či sú všetci pripravení. Be very happy if, um, our first... Takže pokiaľ by možno naš prvý, naši prví panelisti si mohli prísť sadnúť dopredu. To by bolo dobré. Mohlo by som ich potom predstaviť. Okay, um, a warm welcome to, um... Dobre, takže vítam tu všetkých našich eh, rečníkov, našich hostí, ktorí sem prišli na toto veľmi dôležité a citlivé vypočutie ohľadom implementácie facilitačnej smernice a taktiež humanitárnej pomoci pre tzv. neregulárnych imigrantov. A ja by som chcel povedať, že tento veľmi suchý názov nepopisuje dobre to, čo tomu, o čom tu hovoríme. Takže hovorme jasne a úprimne. Hovoríme tu totiž o veľkých tragédiách. Je to ľudská tragédia, ktorej čelí Európska únia. Ľudia prichádzajú o život. Skutočne obrovská tragédia, ktorá naďalej prebieha aj teraz v tejto chvíli. A mali by sme pri našich dnešných diskusiách vždy brať do úvahy aj ten ľudský rozmer celej situácie. Nezabúdať na to. Nikdy. Špecificky, o čom tu dnes hovoríme na našom vypočutí s viacerými expertami, ktorých sme tu dnes pozvali, to je otázka implementácie tzv. facilitačnej smernice v členských štátoch a tak aby sa poskytla humanitárna pomoc migrantom a utečencom. Takže eh, je to v podstate prejav ľudskej solidarity, nie je to zločin. Je to veľmi citlivá otázka, nie sú tam jasné hranice a preto prebiehajúce diskusie sú veľmi takéto veľmi zaujímavé, taktiež v kontexte nášho uznesenia, ktoré vypracoval náš výbor a taktiež si to pritiahlo veľkú pozornosť. Um, je tu o ľudské bytosti a o to, ako mimovládne organizácie môžu zachraňovať životy a pritom nebyť kriminalizované len za to, že tie životy zachraňujú. Je to veľmi komplexná situácia. Za posledných pár rokov sme videli, že európsky občania museli stanúť pred súdom, pretože pomohli ľudským bytostiam v ťažkej situácii a videli sme taktiež, ako pašraci ľudských bytostí. Ja som to videl sám aj vlastnými očami v Líbii, že pašraci ľudských bytostí a prevádzači zneužívajú zraniteľnosť ľudí, ktorí sa chcú dostať do Európskej únie, aby sa tu e, pripojili k svojim rodinným príslušníkom alebo k svojej diaspore, aby tu našli lepšiu budúcnosť. Takže skutočne je, to veľ, je tu veľmi ťažké nastaviť nejakú vyváženosť. To kolegovia z výboru vedia. Pokiaľ chceme prevázačov odradiť a potrestať a európskym občanom, môžeme, musíme umožniť prejaviť svoju ľudskú solidaritu bez toho, aby za to boli kriminalizovaní. Táto, za, toto zásadné napätie medzi kriminalizáciou prevádzačov a nekriminalizáciou ľudí, ktorí poskytujú humanitárnu pomoc, si vyžaduje legislatívu. Máme tu napríklad facilitačnú smernicu z roku 2002 a v rámcové rozhodnutie rady, ktoré ju implementuje. A máme tu aj celý príslušný balíček, ktorý však priniesol právnu neistotu a dvojznačnosť. A z týchto dôvodov na iniciatívu výboru LIBE, LIBE Európsky parlament vyzval komisiu, aby predložila usmernenia pre členské štáty, ako zabraniť kriminalizácii takejto pomoci. A urobili sme to prosím som uznesenie z 5. júla. Takže je tu takáto retorika v našom výbore, ktorá bola taktiež prejavená vo výbore Mecola, eh, pardon, v správe Mecola Kienge. Ktokoľvek, ktorý by eh, poskytol pomoc ľuďom v ťažkej situácii, by nemal byť humanitárnu pomoc, by nemal byť kriminalizovaný. To som citoval zo správy. A preto tu dnes vítam našich dnešných hostí, ktorí nám umožnia zájsť ďalej do tejto zaujímavej, keď kontroverznej témy, aby nám vysvetlili, aký je rozdiel medzi tými, ktorí naozaj chcú pomôcť a tými, ktorí to robia pre zisk. Taktiež tu máme dvoch občanov, ktorí pomáhajú migrantom v Sredozemnom mori. To je pán Aldina, a pán Nestle. Potom príde pán eh, Jean de Cron, a ďalej sú tu zastupcovia európskych agentúr. Pán Ledgeri bude hovoriť za Frontex špecificky na túto tému a pán Tudorače bude hovoriť za oddelenie, ktoré je zodpovedné za boj proti e, prevádzaniu v rámci e, v, na Európskej komisii DG Home. A vy všetci máte skúsenosti s týmito otázkami, niektorí z vás ste na navštívili aj príslušné regióny, pracovali ste na tom našom dôležitom uznesení, vy sa taktiež môžete vyjadrovať. A teraz začneme prvou časťou. To je prezentácia predbežných nálezov v súvislosti s štúdiou ohľadom implementácie facilitačnej smernice a smernici o e, poskytovaní humanitárnej pomoci migrantom, neregulárnym migrantom a Lize Vasiliuce, ktorá pracuje pre e, CEPS. Nám preniesie tú prezentáciu a taktiež je tu kolegyňa z Londýnskeho Centra medzinárodného rozvoja a Londýnskej univerzity, konkrétne z oddelenia pre európske záležitosti je to veľmi dlhý úvod, ale sú to informácie, ktoré im boli dané. Takže Lina a Jennifer vám teraz prednesú a predstavia tieto predbežné poznatky. A to si myslím, že bude dobrý začiatok, aby ste uvedli taký kontext pre facilitačnú smernicu. Takže prosím, úvodná prezentácia. A ešte chcem kolegom pripomenúť, že toto vypočutie sa prenáša aj na internete, takže napriek tomu, že zastúpenie poslancov vo štotok pobede je poslabšie, tak to nájdete aj na internete, kde určite veľa ľudí sa na to pozerá. Takže prosím. Ďakujem za vaše milé e, pozvanie. Pre nás je veľkou cťou tu predstaviť naše poznatky Hovoríme tu aj v mene Gabriely Sanchez a Sergia Carreri, ktorí sú našimi spoluautormi. Nemohli sa sem ale dostaviť a táto aktualizovaná štúdia taktiež vychádza z nášho predchádzajúceho výskumu v súvislosti s otázkou prevádzania ľudskej bytosti, poskytovania humanitárnej pomoci, sociálnej dôvery. My túto štúdiu sme vykonávali v roku 2016-2017 a taktiež tu máme súčasný e, projekt, kde sa predovšetkým sústreďujeme na e, to, ako sa niekedy kriminalizuje občanská spoločnosť a mimovládne organizácie. A taktiež, pokiaľ ste zvedavé tieto poznatky, môžete sa na nás e, obrátiť a na príslušný text. Štúdia bude hotová v oktobri na konci mesiaca. Ešte teda nebola zverejnená, ale dúfame, že vám taktiež pomôže pri vašom uznesení aj pri eh, koncipovaní ďalších dokumentov ohľadom toho, ako by humanitárna pomoc mohla byť eh, nekriminalizovaná. Taktiež tu máme prehľad ohľadom monitorovania ehm, zo strany médií. Tam sa pozeráme na to, nakoľko je rozšírená kriminalizácia solidarity a humanitárnej pomoci eh, azylantom a utečencom a tí, ktorí sú kriminalizovaní, to sú často organizácie občianskej spoločnosti, ale aj novinári, poskytovatelia služieb a ďalej profesionálni pracovníci, ako napríklad advokáti. Takže skutočne to má veľký rozsah. nejde tu len o dobrovoľníkov alebo humanitárne organizácie. A keď sa pozrieme na podmienky, ktoré viedli k tejto súčasnej situácii kriminalizácie solidarity, tak vidíme, že vágnosť európskych a národných zákonov je tu jedným z kľúčových faktorov. Po druhé, je tu v podstate ten fakt, že boj proti prevádzaniu migrantov je núdzovou situáciou a tým pádom sa tu miešajú rôzne mandáty. Na jednej strane management migrácie, e, trestnoprávne aspekty, otázka obrany. Takže nejde tu len o to, že policia zatýka tých, ktorí sa snažia byť solidárni. Tretím prvkom je to, že vo svetle tejto tzv. európskej humanitárnej utečeneckej krízy prišli väčšinou jednostranné reakcie a nie jednotná európska reakcia. Takže tu vidíme kroky členských štátov, ktoré sú takého skôr súkromného charakteru a e, presúvajú zodpovednosť na občianskú spoločnosť za tie vyhľadávacie, zachraňovacie akcie. Takže, čo sa týka toho prvého prúku, vágnosť európskych národných zákonov, text smernice hovorí, že akákoľvek úmyselná pomoc pri prekročení hraníc jedno za akým účelom, bude kriminalizovaná. A preto v našej analýze, a toto je v súlade s, so smerni, s usmerneniami ohľadom e, finančnej a, mat, a materiálneho zisku, Ako súčasne vidíme, len 4 z 28 členských štátov v súčasnosti dodržiavajú štandardy OSN, čo sa týka materiálneho alebo finančného charakteru pri posudzovaní kriminalizácie týchto krokov. To je Nemecko, Írsko, Luxembursko a Portugalsko. A zvyšok týchto členských štátov používa doložku o výnimke z Európskeho protokolu o prevádzaní, kde sa hovorí, že sa uplatňujú vyššie pokuty, avšak týmto v podstate idú proti celkovému zmyslu e, e, protokolu o prevádzaní. Ďalej európsky, európske zákony vyžadujú, aby tam bol nejaký finančný alebo materiálny prospech, avšak členské štáty dnes sú presvedčené, že by mali e, vyžadovať prítomnosť takéhoto prvku, aby sa započalo stíhanie. Ďalej. A tuto je to najdôležitejšie alebo najzaujímavejšie ustanovenie. To sa týka Európskeho parlamentu. výnimka pre humanitárne kroky je na posúdení členských štátov. A to rozhodnutie, či kriminalizovať alebo nie humanitárnu pomoc, keď e, sa teda odohrá, tak je to na posúdení členských štátov. Ďalej, toto opäť nie je v súlade s úmyslom tých, čo napísali e, protokol OSN, pretože sa tam hovorí, že protokol by nemal požadovať od členských štátov, aby kriminalizovali alebo konali proti e, skupinám, ktoré prevádzajú migrantov z nejakých charitatívnych alebo altruistických dôvodov. A toto je často, tak toto často vyzerá v prípade azylantov alebo utečencov. A Často sú tu aj explicitné výnimky, ako napríklad belgickú, Grécku, Španielsku, Fínsku, Taliansku, na Malte a Svenom kráľovstve. Avšak niektoré z týchto krajín naďalej majú prebiehajúce stíhanie a dnes si taktiež vypočujeme aj svedectvá takýchto osôb, ktoré prišli takýmto stíhaním ďalej Niekedy vidíme, že nie je jasne stanovená výnimka, avšak čo sa týka koncenzu na európskej úrovni ohľadom humanitárnej pomoci, tak to vyzerá tak, že ten cieľ je jasne stanovený, že je dohodnutý medzi členskými štátmi a európskymi inštitúciami. A síce tu ide o zachovanie ľudského života, zabranenie utrpeniu, podpore alebo zachovaniu ľudskej dôstojnosti, pokiaľ je to nejaká potreba a pokiaľ e, vlády alebo miestni aktéry sú pod e, príliš veľkým tlakom alebo sú, nie sú ochotní konať. V prípade e, tých vyhľadávacích a záchranných operácií to času takto vyzerá a tu by sa mohlo aplikovať takéto pochopenie európskej humanitá- pardon, humanitárnej pomoci. Uplatňuje sa to za hranicami EÚ, tak by sa to mohlo uplatňovať aj na našom území. Ďalej. Taktiež tu vystávajú ďalšie otázky, ako napríklad práv, nedostatok právnej istoty medzi poskytovateľmi služieb a humanitárnymi aktérmi e, v súčasnom právnom rámci EÚ. Takže musí to byť je tu heterogénna eh, implementácie medzi členskými štátmi, ďalej tu otázka migrantov, ktoré, ktorí sú obeťami prevádzačstva a taktiež sú tu neprimerané pokuty, ktoré sú udelované. Ďalej, teraz prevezmem slovo. Ako povedala Líne, tento výskum sa opiera o prácu, ktorú si vyžiadal tento výbor, ale takisto aj o hĺbkovú štúdiu Britskej rady pre hospodársky a sociálny výskum. Skúmali sme Maďarsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo a Írsko, ale skúmali sme aj EÚ ako celok. A jedným z výstupov nášho výskumu je, že tu nejde iba o formálnu kriminalizáciu, ale o tú dynamiku, kriminalizácie, ktorá ovplyvňuje rôznymi spôsobmi prácu mimovládnych organizácií. Jeden zo spôsobov kriminalizácie je formálne trestné stíhanie, ale nemusíte ísť rovno do väzenia, aby ste e, zažili na vlastnej koži kriminalizáciu humanitárnej pomoci. Táto dynamika v podstate sa objavuje v rôznych formách v každom členskom štáte EÚ podozrievanie, zastrašovanie, obťažovanie a e, formálne trestné stíhanie. Nebudem hovoriť o trestnom stíhaní až tak veľa, lebo Lína to spomenula. Aj ďalší kolegovia o tom môžu hovoriť o svojich skúsenostiach, ale čo chcem spomenúť a zdôrazniť, je e, vec, ktorú nám hovoria napríklad dobrovoľníci v Kale alebo vo Ventimilii, hovoria nám, že nie sú chránení policiou a to ich zraňuje. Napríklad, keď e, žiadateľom o azyl rozdávajú jedlo alebo im dávajú um, možnosť osprchovať sa, tak ich pritom e, neochraňuje policia. Niekedy teda tá kriminalizácia má formu takú, že tých pracovníkov prenasleduje polícia, ale niekedy to má takú formu, že ich nepodporuje policia, že im nepomáha. Potom eh, rôzne auditovanie, kontroly týchto organizácií v Spojenom kráľovstve a v Maďarsku. Tieto organizácie musia splňať stále prísnejšie opatrenia a pravidlá, rôzne regulácie, alebo strácajú prístup k internačným centrám v Maďarsku tieto organizácie. Potom tu zohrávajú veľkú úlohu aj médiá, napríklad Lekári bez hraníc. Tí zohrávali veľkú úlohu na pozemných aj námorných hraniciach, pomáhali utečencom počas krízy a bolo to prezentované um, mm, negatívnym spôsobom a potom takáto prezentácia v médiách môže um, um, pripraviť tú mimovládnu organizáciu financie, o peniaze. No a potom sa k tomu pridáva zastrašovanie, fyzické zastrašovanie alebo hrozby na sociálnych médiách. Um, dobrovoľníci napríklad sú neustále kontrolovaní, musia ukazovať preukazy totožnosti alebo dokonca sexuálne obťažovanie aktivistov na hraniciach zo strany po, polície alebo colných síl. Um, títo príslušníci často nemajú identifikáciu, e, žiadnu identifikovateľnú uniformu, takže nie je možné e, sa na nich stiažovať. No a opäť e, tu vidíme ďalší graf Možno tu máme malý počet uh, moderných Schindlerov alebo nejakú modernú Harriet Tubman. Ale možno je to malý počet ľudí, ale je to z, veľmi významná e, vec, ako povedal aj Claude. Uh, prekračujeme veľmi významnú hranicu. Rob Lory, uh, jeden Brit, bol zatknutý za pašovanie dieťaťa, ktoré sa snažil e, vlastne previesť z Kale do Británie, kde toto dieťa malo rodinu a Rob bol potom trestne stíhaný v Spojenom kráľovstve, dokonca sa pokusil o samovraždu. Bolo to pre neho neuveriteľne stresové, stresujúce obdobie. Našťastie bol potom zbavený viny. Toto nie je iba otázka práv migrantov, je to, je to aj otázka ľudských práv, ochrany ľudského života, ale aj občianstva. Toto nám mimovládne organizácie neustále zdôrazňujú, keď sa ich na to pýtame v rámci výskumu. Občianská spoločnosť EÚ musí chrániť svoje právo na to, aby poskytovala ochranu zraniteľným. Vo Francúzsku napríklad e, sme videli príklad e, Serer Charu, ktorý bol zatknutý za to, že pašoval migrantov z Talianska do Francúzska. Vo Francúzsku tento prípad e, sa dostal na najvyšší súd a tento človek povedal, že ja mám ľudské právo na to, aby som týmto ľuďom pomáhal, dával humanitárnu pomoc, aby som im prejavoval bratstvo, bratskú pomoc. A tu sa dotýkame tej zásadnej otázky, čo to znamená byť Európanom a bojovať za ľudské práva. Tu vidíme 170 e, mimovládnych organizácií a inštitúcií, ktoré e, podporujú túto pomoc. Vo svetle tzv. utečeneckej krízy vidíme poprvýkrát, Eh, že sa na európskej úrovni formuje európska občianská spoločnosť, ktorá eh, začína presadzovať svoje práva. Tu vidíte rôzne iniciatívy, ktorých cieľom je upozorniť parlamenty na tento problém. My sme veľmi radi, že eh, vznikajú tieto iniciatívy. No a chcem ešte povedať na záver, že poprvýkrát Svetová organizácia proti mučeniu začala monitorovať ľudské práva v Európskej únii. Je to teda vec, ktorú už, um, ktorá už zaujíma rôzne organizácie na svetovej úrovni. Aj OSN sa o to zaujíma. Čiže táto dynamika upodo- upodozrievania, zastrašovania, kriminalizácie humanitárnej pomoci Eh, tu vidíme už aj v iných kontextoch, kde pracujú obrancovia ľudských práv a eh, je to stále komplikovanejšia situácia. No a o čo ide eh, v tejto veci? Nejde iba o ľudské životy, ale aj o naše pozemné hranice, o právo podať niekomu kus chleba bez toho, aby sme porušili zákon, bez toho, aby dobrovoľníci boli zastrašovaní, bez toho, aby boli obvinení z pašovania ľudí. No a ďalšia otázka, právo na život. Vieme, že EÚ rada rozpráva o tom, ako znížila počet e, nových nelegálnych migrantov v Európe a chváli e, to, že je to dobrá e, vec, ale Lína vie veľmi dobre počítať a zistila, že áno, nelegálne príchody, ich počet sa znížil, aj počet ľudí, ktorí prichádzajú o život v Stredozemnom mori sa znížil, ale Zvýšil sa počet ľudí, ktorí e, zomierajú pri pokuse o prechode cez hranicu. A je to v dôsledku toho, že vlastne e, Európa zakazuje záchranu životov na mori a zakazuje e, pomáhať týmto ľuďom. No a aj z minulých výskumov vieme, že tieto opatrenia majú odstrašujúci účinok na rôzne charitatívne organizácie, ktoré potom nechcú pracovať s migrantami a takisto ovplyvňujú aj etnické menšiny, ehm, napríklad v Spojenom kráľovstve. Ehm, súkromní majiteľia nehnuteľností ehm, kontrolujú stále prísnejšie dokumenty o právnom štatúte svojich nájomníkov a vieme, že um, títo majiteľia nehnuteľností väčšinou nechcú prenajať svoju nehnuteľnosť nikomu, kto má zahraničné meno. Toto otvára dvere. Ďalším procesom a výsledkom môže byť rozklad právneho štátu. Európska únia by sa mala teraz snažiť presadzovať e, politiky, ktoré sú v platnosti ako právo na, e, na zlučovanie rodín, takisto musí presadzovať ďalšie sociálne práva, um, ktoré občianská spoločnosť uh, desiatky rokov presadzovala, kým sa dostali do platnosti. A teraz dám opäť slovo Líne. Ďalší fenomén, ktorý vidíme, um, migranti sú neustále viac zraniteľní um, rôznymi pašerakmi uh, ľudí a táto činnosť sa spája so závažnejšími trestnými činmi. My súhlasíme s Európskym parlamentom, že je potrebné definovať líniu medzi tým, čo má byť a čo nemá byť kriminalizované. Návrh smernice o uľahčovaní humanitárnej pomoci uh, obsahuje určité výnimky a my si myslíme, že humanitárni aktéry by mali byť vyňatí z kriminalizácie. Napriek tomu, že niektoré členské štáty humanitárne výnimky transponujú do práva, do svojho práva, tak potom to nerealizujú v praxi. Myslíme si, že by sa tu mal začať uplatňovať humanitárny mechanizmus. Dvor auditorov by mal viac kontrolovať, kam idú peniaze EÚ a mal by kontrolovať, či kontrola migrantov je v súlade s základnými právami EÚ. Európska ombudsmanka by mala e, sledovať um, hodnotenia dodržiavania ľudských práv ak vidíme napríklad e, problémy v Stredozemnom mori, tak asi, je niečo, asi niečo nefunguje dobre. Takisto občianská spoločnosť a akademický svet by mali poukazovať na, také, na takéto prípady. A toto by malo byť prepojené s mechanizmom EÚ pre právny štát, čiže ak dôjde k takýmto prípadom, tak by mali byť e, politizované a, a teda a, mm, na základe toho by e, sa mala spúšťať aj mechanizmus pre právny štát. No a súhlasíme s pozíciou parlamentu v tom, že musíme vypracovať holistický prístup k migrácii. Doteraz sa presadzovali iba jednostranné politiky a názory, reštriktívne politiky, ale keď sa hlbšie zamyslíme nad problémom pašovania migrantov, je to problém, ktorý sme si vyrobili sami, pretože uzatvárame legálne cesty do Európy, či už ekonomickým migrantom alebo aj žiadateľom o azyl, utečencom. My im zatvárame tie legálne cesty a vytvárame možnosti pre migrantov. Uh, Ďakujem. Original, um... Ďakujem za vypočutie. A tu vidíte pôvodný dokument, ktorý si vyžiadal v roku 2016 výbor e, LIBE. A teraz sa má aktualizovať, aby to bolo v súlade so situáciou v roku 2018. aby sa tam odzrkadlilo, čo sa deje v Stredozemnom mori a tie veci, ktoré sme tu práve počuli. A je to teda... Teraz na tom pracuje výbor PETI pre petície. No a teraz sa vyjadri Konstantin Nestler, lekár a dobrovoľník, ktorý sa zúčastňuje na misiách ehm, Eh, vyhľadávacích a záchranných misiách v Stredozemnom mori. Máte slovo na 10 minút, nech sa páči. Uh, uh, Ďakujem za to, že sa môžem vyjadriť v mene niektorých humanitárnych skupín a eh, jednotlivcov, ktorí boli dotknutí touto diskusiou. Volám sa Konstantín Nestler, som lekár a už 3 roky Pracujem v oblasti intenzívnej starostlivosti a anestézie v Berlíne a od roku 2015 e, podporujem utečencov. Najskôr som pracoval v Berlíne v improvizovaných zariadeniach a potom v Grécku e, v táboroch a od roku 2016 pracujem na Stredozemnom mori v záchranných misiách. Pracujem pre rôzne mimovládky nemecké, pre rôzne misie na záchranných lodiach Juventa Lifeline a podobne. Chcel by som vám priblížiť e, zhruba e, kriminalizačnú kampaň, e, ktorá spôsobila zabranie záchranného plavidla Juventa Lifeline a taktiež stíhanie členov posádky týchto plavidel Juventa a začala svoje záchranné operácie v júli 2017 a zadržali ju talianské orgány v auguste 2018. V tomto krátkom období jeho e, dobrovoľná posádka zachránila 14 tisíc ľudí zhruba, ktorí utekli z Líbie na veľmi e, preplnených, e, nebezpečných malých člnoch, tak ako aj iné plavidlá v tejto oblasti. Juventa bola pod velením Talianského koordinačného centra v Taliansku. V priebehu svojej činnosti ľudia, ktorých sme zachránili pred utopením, ako aj mnohé tela, ktoré sme našli v mori, Všetky sme priniesli do talianských prístavov, e, po väčšine sme to odovzdali talianským príslušníkom prvých hľadoch. V priebehu všetkých týchto záchranných operácií sme sa prísne držali medzinárodnej aj vnútroštátnej legislatívy, spolupracovali sme plne so všetkými vnútroštátnymi orgánmi. E, začiatkom roka 2017 talianský prokurátor začal tajné šetrenie proti Juvente a ďalším plavidlám mimovládok v priebehu týchto operácií a agenti e, tajnej policie taktiež proti Eh, mafíni policajti boli najatí, aby sa dostali do posádok týchto lodí, aby taktiež odpočúvali telefóny eh, členov posádky a taktiež, aby eh, sledovali činnosť mm, príslušníkov posádky Juventa. Dostali nariadenie od koordinačného centra viackrát opustiť túto zónu vyhľadávania a záchrany a taktiež, aby sa priblížila k Lampeduze. V priebehu tejto operácie sme boli nútení opustiť naše plavidlá e, pod veľkým tlakom a časovým tlakom. E, mnohé z týchto plavidel boli e, nenávratne stratené na širom mori. V auguste 2018 nakoniec Juventa bola zadržaná, pretože zadržaná potom, čo sa dostala do prístavu v Lampeduze z nariadenia prokurátora. O rok neskôr bolo začané vyšetrovanie z obvinenia na pomáhanie nelegálnej migrácii proti celkovo 22 humanitárnym pracovníkom, pričom väčšina z nich boli súčasťou posadky Juventy prokurátor už uznal, že mimovládky nemali finančný prospekt zo svojej práce ani nemali žiadne prepojenie na Pašerakova prevádzačov, však talianské orgány nadalej argumentujú, že Juventa bola súčasťou operačnej siete, ktorá umožnila vstúpenie nelegálnych migrantov na talianské územie a preto podľa legislatívy, ktoré vznikli na predasledovanie takýchto príslušníkov, môžu byť trestne stíhaní títo príslušníci posadok. Po zadržení Juventy ďalší, ktorí sa venovali operáciám záchrany a vyhľadávania na mori, boli vystavení rozsiahlým kampaniám v snahe e, zabrániť e, ich práci zachraňovať ľudí na mori. V júni 2018 zachrana loď Lifeline nemala umožnený vstup do európskych e, prístavov, pričom zachránila viac ako 300 utečencov, tzv. líbyjské pobrežné hliadky požiadali, aby im boli migranti odovzdaní, tak aby mohli byť späť vrátení do Líbie. Títo ľudia, kapitán plavidla Lifeline e, správne zamietol e, tento príkaz e, a tvrdil, že títo ľudia musia byť dovezení do bezpečnosti, kde nebudú vystavení žiadnemu riziku mučenia a porušovania ich základných ľudských práv, čo im hrozilo v Líbini. Taliansko a Malta však odopreli umožnenie vstupu Lifeline eh, do svojich eh, vôd a taktiež eh, spochybnili verejne registráciu plavidla Lifeline. Ehm, loď musela ostať 6 dní na širom mori, pričom mnoho ehm, ľudí na palube bolo vážne chorých potom napokon bola prijatá dohoda medzi viacerými krajinami, aby boli prijatí niektorí e, z týchto ľudí na palube. Avšak krátko na to malcké orgány zažalovali kapitána, obvinili ho z nezrovnalosti, čo sa týka registrácie plavidla a taktiež e, obsadili plavidlo. Kapitán lodi Lifeline teraz je vystavený e, riziku odnete slobody až do výšky jedného roka z dôvodu nesprávnej registrácie e, plavidla, aj keď e, plavidlo e, sa plavilo pod holandskou vlajkou viac ako rok, viackrát to bolo overené a potvrdené, či je to právoplatne získané toto povolenie. Viacero ďalších plavidel bolo o zastavených matkých vodách a taktiež Aquarius, to je ďalšie plavidlo, ktoré prevádzkuje SOS Mediterránee onedlho stratí možnosť plaviť sa pod aktuálnou vlajkou. Panamská firma zatiaľ ponúkla svoju možnosť, pričom panamské orgány to vysvetľujú tým, že Aquarius nebol schopný vrátiť migrantov, ktorý zachránil do Líbie, čo by eh, bolo porušením ženevského dohovoru a preto to nikdy nevykonal žiadne plavidlo mimo vládok ani Frontexu, EU misie Sofia alebo žiadne ďalšie povrchné hliadky. Priamy dôsledok e, takéhoto konania je, že miera úmrtí v Stredozemnom mori e, sa posunula na roveň 1 ku 16 e, v období jún-júla tohto roka. To je štvornásobne vyššie ako miera úmrtí v prvých mesiacoch tohto roka, čo bol pomer 1 ku 64. Posádka Juventy je vystavený riziku odnete slobody až do 20 rokov a taktiež je tam riziko pokuty 50 tisíc eur eh, na každého človeka. Eh, ešte stále sme presvedčení, že napokon sa dospie k záveru, že nie sú vinní, ale poznáme už prípady z minulosti, že spravidla tieto procesy trvajú eh, dlhé roky a náklady na právnu pomoc sú veľmi vysoké vo výške 100 tisícov eur. Sú to profesionálni eh, námorníci, požiarníci, taktiež zdravotníci, technici, eh, súčasťou týchto posádok. Eh, veľmi často sa vzdali svojho osobného života, svojho pohodlia dobrovoľne pracujú celé roky, aby pomáhali ľuďom, ktorí utekajú pred utrpením, pred hladom, pred vojnou. Ja som mal možnosť spoznať sa s najľudskejšími, najhumánnejšími ľuďmi, akých som kedy poznal. A teraz sú verejne označovaní za zločincov, za extrémistov, sú trestne stíhaní a hrozí im odňate slobody. A to mi naozaj láme srdce. Bolo šokom zistiť, že takéto politické prenasledovanie je dneš, v dnešnej dobe možné v Európskej únii. Namiesto toho, aby sme si cenili ľudí, ktorí stelesňujú európske humanitárne hodnoty, ich vnímame ako zločincov a systematicky narušame ich prácu a snažíme sa zničiť im život. Ja ako zdravotník mám povinnosť od právneho hľadiska aktívne pomôcť e, komukoľvek, kto je e, ohrozený e, na svojom zdraví bez hľadu na ich etnický pôvod, pohlavie a, a tak ďalej. Nemôže byť e, povinnosťou humanitárneho pracovníka vyhodnotiť politický štatút osoby predtým, ako sa poskytne pomoc. E, obávam sa, že takýto príklad e, vnímania humanitárnych pracovníkov ako obetných baránkov veľmi značne podkope ochotu jednotlivcov poskytovať pomoc takto nesebecky v Európskej únii a na hraniciach únie. Preto chcem vyzvať všetkých, aby vytvorili právoplatný právny rámec na ochranu týchto ľudí, aby boli chránení pred trestným stíhaním, aby sa jasne rozlišovalo medzi tými, ktorí eh, sa obohacujú na pašovaní a, a prevádzaní ľudských bytostí a medzi tými, ktorí sa snažia im pomôcť. Thank you very much indeed, Dr. Nessler. And um, now let's... Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme ďalej k ďalšiemu kolegovi, ktorý e, tiež sa v tejto oblasti angažuje, to Salam Aldin, e, zakladateľ dánskej mimovládky Humanity, ktorý bol oslobodený od obvinenia a pašovania prevádzania e, súdom v Lesvos v maji 2017, Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za to, že ste ma pozvali, za to, že ste mi dali priestor rozpovedať vám svoj príbeh. Volám sa Salam Aldín. Spomínate si na Alana Kurdyho pred troma rokmi. Bolo jeho bolo jeho tehlo vyplavené eh, na pláži bez života. Ehm, táto udalosť mi eh, veľmi zásadne zmenila život. Videl som jeho eh, fotografiu v novinách. Bol som vtedy iba obyčajný chlapík, ehm, mal som svoju prácu, svoju rodinu, svojich priateľov. Um, ale táto fotografia um, mi ostala v mysli. Rozmýšľal som nad tým, ako zabrániť ďalším podobným umrtiam. Jeho rodina sa snažila získať len lepšie podmienky pre život v krajine, kde by mohli bezpečne žiť ja sám som pôvodne potomkom utečencov, teda viem pochopiť situáciu. Bol, narodil som sa v Moldavsku, môj otec bol Iračan a moja matka Moldavka. Keď som mal 9 rokov, museli sme utiec z Moldavska kvôli občianskej vojne. Absolvovali sme veľmi ťažkú cestu cez mnohé krajiny, predtým ako sme sa dostali do Dánska, našej konečnej destinácie. Tam sme eh, dostali štatút utečencov Alanová fotografia mi vstúpila do svedomia a primala ma k tomu, aby som konal. Nesmieme sa len prizerať nečinne. Ak budeme ignorovať to, čo sa deje okolo nás, tak aj my sami budeme mať krv na, naši, na našich rukách. Videl som, že s tým musím niečo urobiť. Dva dní potom, čo som videl túto fotografiu, boli to moje narodeniny 5. septembra, rozhodol som sa o odlete do Grécka na týždeň. Tri roky potom, ako som pristál na letisku v Lesvos, už som plával k plavidlám utečencov, kde som priamo zachránil viacero mužov, žien a dokonca aj niekoľkých novorodencov. Nechápal som, čo sa vlastne deje, bol som v šoku, nevidel som žiadne veľké organizácie, iba niekoľko dobrovoľníkov, ktorí rozdávali vodu a banány. Bol som zmetený, kde je grécka vláda, kde je OSN, kde je Červený kríž, kde je polícia tomto týždni sa úplne zmenil celý môj život. Celý týždeň som nespal, vrátil som sa do Dánska, porozprával som sa s priateľmi a potom o tri dni neskôr spolu s 30 ľuďmi v troch eh, nákladných hotách sme vycestovali na Lesbos, aby sme zachránili eh, ďalších ľudí a tak sme založili našu mimovládku. Takto to celé začalo. Pracovali sme vode v noci, eh, robili sme hliadky, pozdĺž pobrežia cez deň aj v noci v snahe zachrániť životy. Niektorí si možno kladie otázku, prečo títo ľudia potrebujú pomoc. Sú to údajne eh, násilní eh, eh, kriminálnici, Pritom sú vystavení veľmi nebezpečným podmienkám v týchto nebezpečných plavidlách. Teplota je veľmi nízka, muži, ženy, deti Často aj starší sú vo veľmi nestabilných plavidlách a zomreli by. My sme pracovali eh, vodne v noci, ako som už povedal, v, zo všetkých síl sme sa snažili ľudí zachraňovať. Často ho sme eh, videli ľudí, ako nám zomierajú priamo v rukách. Pýtali sa nás, eh, či zomrú. Prosili nás o pomoc. Už som nebol schopný počítať všetkých tých, ktorých som videl zomrieť v mori. 6 hodín eh, sme s našim týmom eh, kopali hroby, aby sme pochovali tých, ktorým sa nepodarilo eh, prekročiť Stredozemné more a dostať sa do bezpečnej zóny. S týmto jednoducho budem musieť žiť už navždy, ale ne, neprišiel som sem preto. Táto realita je úplne bežná v sektore humanitárnej pomoci. Tu sa celý problém iba začína. Našou úlohou je snažiť sa pomôcť eh, týmto ľuďom. Rozhodli sme sa eh, kúpiť eh, si čln, teda plavidlo, ehm, snažili sme sa zhromaždiť dary, finančné dary, založili sme našu mimovládku, rozhodli sme sa zachraňovať životy Konkrétne 14. E, januára zhruba o 2. ráno bol som v aute, keď ma upozornila dobrovoľnícka skupina, že sa potápa člen na južnom pobreží, neboli tam všetci koordinátori. Vedel som, že e, situácia sa tým pádom ešte zhorší. Vedeli sme, že ľudia sú ťažkosti, ale nevedeli sme, kde presne. Vedeli sme, že e, je treba konať rýchlo, pretože o niekoľko minút by mohli byť už u veľkej um, um, nebezpečnej situácii eh, spolu so štyrmi ďalšími záchranármi sme eh, okamžite eh, sa odobrali do prístavu. Snažíme sa teda čo nás zachrániť. Aj tých, ktorí boli na palube, upozornili sme taktiež grécku pobrežnú hliadku, ktorými oznámili, aby sme ich skontaktovali, keď nájdeme tento čln Odrazu sme však videli eh, veľkú vojenskú loď, eh, ktorá sa k nám približovala veľmi rýchlo, zastavila a okamžite nás zatkli, eh, než sme sa stihli spamätať. Bol to vlastne ten istý člen, na ktorý sme použili pred 15 hodinami, aby sme zachránili 51 ľudských životov, samozrejme s povolením orgánov. Ani sa neodvážim zamýšľať nad osudom ľudí, ktorých sme nestihli zachrániť Potom sme 5 hodín strávili čakaním bez akéhokoľvek vysvetlenia. E, žiadali sme o kontakt s našimi veľvyslanstvami, ale bol nám odopretý zhruba o 9 ráno. E, ja a ďalší dánsky dobrovoľník e, sme boli odobratí do vypočúvacej miestnosti bol tam pracovník, ktorý e, nedokázal komunikovať v angličtine a pritom e, neustále počas celého vypočúvania si niečo písal. E, potom priniesol dokument, žiadal, aby som ho podpísal. Ja som však odmietol s tým, že nerozumiem, e, taktiež e, poskytli ďalšiemu dánskemu dobrovoľníkovi e, podobný dokument na podpis, upozoril som ho, aby nič nepodpisoval. Bol som však vytlačený z tejto vypočúvatej miestnosti a videl som aj ostatných, tie som im povedal, aby nič nepodpisovali predtým, ako si to prejednajú s právnikom alebo s veľvyslanectvom. Potom, čo viackrát sme sa snažili nadviazať kontakt s našimi veľvyslanectvami, sme sa konečne dopracovali k právnikovi, Pochopil som, že e, chceli, aby sme podpísali dokument, kde bolo uvedené, že sme boli v Turecku, e, že sme prevážali ľudí do Grécka. Ja som bol nespravodlivo odsúdený z pašovania prevádzanej bytosti bez akýchkoľvek dôkazov. Bol som v gréckých vodách, e, bez utečencov na palobe môjho člnu. Strávil som 48 hodín vo väzení. Veľmi ma boli, keď si pomyslím na 8 utečencov, ktorí zomreli, pretože my sme boli vo väzení a nikto iných nedokázal zachrániť. Ešte stále nechápem, eh, prečo sa tak veľa času eh, trávi tým, že sa vynakladá úsilie ničiť životy a nezachraňovať ich. Po týchto 48 hodinách vo vezení sme museli zaplatiť kauciu. Mne bola stanovená suma 10 tisíc eur. Po prepustení som nesmelo opustiť Grécko rok a 8 mesiacov. Ehm, taktiež e, naďalej mi bránili vo výkone mojej humanitárnej práce. Ja som sa snažil poskytovať utečencom napríklad oblečenie, jedlo a tak ďalej. Nemal som už v dispozícii žiadny člen, pretože mi ho skonfiskovali, ale toto mi nezabránilo a naďalej som zachraňoval ľudí. Niekedy som plával 300-400 metrov a potom som plával naspäť s tým člnom s utečencami a potom, čo prestali vo veľkom množstve prichádzať člny na grecké ostrovy kvôli dohode medzi EU a Tureckom, tak som chodil po Grécku a snažil som sa implementovať projekty na pomoc utečencom. A potom 16. augusta 2017 po roku a 8 mesiacov som konečne mohol opustiť Grécko a vrátiť sa k svojej rodine, ale naďalej som ešte bol obvinený a o 9 mesiacov sa mi e, blížil e, súdny proces 7. maja 2018. Napriek ich veľkým eh, obvineniam za na 9 mesiacov eh, môj život bol, eh, sa v podstate úplne zastavil, lebo som čelil možnosti doživotia. A všetko som stratil, aj byt, aj moju snúbenicu. Kto by ma zamestnal, keď mi hrozilo doživotie? A za čo? Za to, že som zachraňoval životy? Za to, že som zachraňoval deti pred utopením? Migrácia je bežným javom v mm, oblasti Stredného východu a Severnej Afriky aj v EÚ. Naďalej je v Stredozemnom mori koridor pre migráciu, možno sa to trochu mení na základe hospodárskych a sociálnych podmienok, ale tento región bol vždy veľmi rôznorodný. Migrácia tam e, veľmi prispieva k spolunažívaniu v regióne a Európa bojuje so starnúcou populáciou a potrebuje migrantov, ale neschopnosť Európy ako celku e, zvládať silný e, príliv utečencov zo Sýrie, Iraku, Iraku Afganistanu a ďalších konfliktov spôsobuje, že veľmi ťažké nastojiť dobrú rovnováhu a e, taktiež čeliť narastajúcej politické xenofóbii. Občianská spoločnosť vždy ako prvá reagovala na humanitárne núzové situácie. Po celé 10 ročia rybári, právnici a ľudia, ktorí žili na južnom európskom pobreží, zachraňovali utečencov a migrantov a nahradzali tak neexistujúce vládne štruktúry. A ja každý deň vidím, že Grécko nemôže tieto kríze čeliť samotné pretože e, sú tu rôzne alarmujúce e, udalosti, ako napríklad, že boli traje dobrovoľníci na lesbose zatknutí minulý mesiac. Tým sa ukazuje, že ľudské práva tam nie sú dostatočne bránené. A títo humanitárni pracovníci čelia vážnym obvineniam napríklad podozrenie z obchodovať s ľudskými bytostiami a špionáž. A jednou z týchto osôb je Sara Mardini, možno si spomeniete, to bola sírska utečenkyňa, ktorá sa skoro utopila v roku 2015, keď e, bola na nafúkovacom člne, ktorý bol pre 6 ľudí, ale bolo ich tam namiesto toho 21. Bolo sa začala potápať a Sara a jej sestra Justra skočili do studeného mora a ťahali čln za sebou a plávali viac než 3, 3 hodiny na Lesbos e, a každý v člne prežil vďaka ním a taktiež jej e, e, kolega Sean Binder práve absolvoval Londýnsku e, školu ekonomiky. Jeho otec bol vietnamským utečencom, ktorý utekol do Nemecka po vietnamskej vojne a chcel zlepšiť svet. Bami a páni, vidím, že svet okolo nás plače a dožaduje sa pomoci a pokiaľ pokiaľ ostatní na to nezareagujú, tak prosím, pomôžte, pomôžte vy humanitárnym pracovníkom ako Sara a Šonovi. Ja verím v ľudskosť, a preto si vám hovorím, predstavte si, že sme my a uvedomte si, čo by sa stalo, keby vás obvinili z niečoho, čo ide proti niečomu, čo vy zastupujete a čo keby niekto e, čo by keby si ľudia v miestnosti mysleli, že ste nečestní a že ste zlí. Takto som sa cítil, keď mi povedali, že môžem ísť na doživote do väzenia za to, že som robil tú správnu vec a pomáhal som ľuďom. Je to skutočne medzinárodná povinnosť, e, aby za humanitárnu pomoc sa nikto netrestal a je treba v rámci práva a, po, a politiky klas dôraz na záchranu e, životov na mori a taktiež na zlepšovanie príjmacích podmienok a taktiež mimo vládky a nezávislí vo, dobrovoľníci by mali byť chránení pred penalizáciou. Európska únia musí zreformovať súčasnú legislatívu, vytvoriť komplexný azylový a mm, migračný systém, ale toto sa nestane len tak za dva dní a netreba ignorovať tých, ktorí sa medzi tým utopia. Toto totiž nie je dostatočná reakcia. Každý, kto vidí e, ľudí, ktorým hrozí takéto nebezpečenstvo, tak má povinnosť im pomôcť e, a je jedno pod ako vlajko pláva tá loď. A Potrebujeme nejaké trvalé riešenie, musíme zaručiť, že solidarita nebude považovaná za zločin a že utečenci a migranti bez dokumentov e, budú e, mať e, svoje základné ľudské práva dodržiavané. Dámy a páni, ja sa tu dnes pred vami som sa pred vás postavila. Žiadam vás, aby ste pomohli humanitárnym pracovníkom, ktorí čelia trestu len za to, že sú idealisti, že chceli pomôcť kvôli ľudskosti. A chcem poďakovať každému jednému dobrovoľníkovi, ktorý sa obetuje za ostatných, pretože by sa to dobrovoľníkov by v Európe prišiel ešte väčší kolaps. Ďakujem. Thank you very much. Um, and now we have a... Áno, takže teraz trochu zmeníme tóninu a teraz sa dozvieme niečo o tom, ako členský štát e, implementuje facilitačnú smernicu. Máme tu Žana de Krun, ktorý je zastupcom rediteľa pre imigráciu z ministerstva vnútra vo Francúzsku. Ďakujem za to, že ste si našli pre nás čas a prosím, ujmite sa slova na 10 minút. Prezident. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Ďakujem za pozvanie. Ja určite nehovorím v mene všetkých štátov, hovorím o Francúzsku a budem tak robiť z právneho hľadiska. Ako ste na úvod pripomenuli, pán predseda, a ako povedal predrečník, áno, je tu ľudský rozmer. Štáty nie sú len monštra, oni takisto pamätajú na ten ľudský mm, rozmer. Tento fenomén nelegálnej migrácie cez Stredozemné more to je fenomén, ktorý, proti ktorému musíme bojovať aj prevenciou, musíme predchádzať obchodovaniu s ľudskými bytostiami a pašovaniu. Nejde iba o represia a sankcie, Aby som nehovoril príliš dlho, nebudem pripomínať e, smernicu z roku 2002, ktorá je témou hm, nášho vypočutia. Francúzsko transponovalo túto smernicu. Vo svojom práve, vo vnútroštátnom práve sme už mali hm, zákony pre túto oblasť, ale prispôsobili sme ich eh, smernici, dostali sme pozitívne hodnotenie súladu. Mm, Fabrice Ležery, výkonný riaditeľ Frontexu, sa vyjadrí o chvíľku a on oveľa lepšie ako ja sa vyjadri k migrácii a takisto k rôznym typom pašovania ľudí. Takže ja to nebudem robiť. Ja sa vyjadrím iba z francúzského právneho pohľadu. Pokiaľ ide o napomáhanie vstupu utečencom, máme zákonník, cudzinecký zákonník, máme tam dva články. Jeden definuje porušenia a druhý definuje výnimky potom sú tam aj samozrejme články o priťažujúcich okolnostiach, takisto o trestných činoch, ktoré e, realizujú organizované bandy. Potom tam máme výnimky, ktoré sa nevzťahujú iba na humanitárnu pomoc, ale aj na členov rodiny migrantov napríklad. Keď sa koná v rámci rodinnej solidarity. I keď Francúzsko nie je v prvej línii, nie je prvým cieľom migrácie migrantov, ktorí prichádzajú po mori, tie člny neprichádzajú v prvom rade do Francúzska, sú iné prístavy, ktoré migranti vyhľadávajú, ale samozrejme dotýka sa nás tento fenomén nelegálnej imigrácie. Od roku 2005. 2015 sme zriadili opäť kontroly na vnútorných e, hraniciach. Francúzsko teda dostáva tie tzv. sekundárne toky migrantov, ktoré prichádzajú z iných štátov. No a potom máme osobitný fenomén Kale pri Severnom mori, kde sa zhromažďujú migranti, ktorí chcú ísť do Spojeného kráľovstva. V roku 2017 Francúzsko zadržalo 103 tisíc nelegálnych migrantov na svojom území. To je rekordné číslo, absolútne rekordné číslo. Pokiaľ ide o prevenciu, uvediem nejaké čísla. Francúzska polícia eh, rozložila 303 skupín, ktoré eh, realizovali eh, pašerackú činnosť, pomáhali ľuďom vstúpiť nelegálne do Francúzska. Išlo asi o 500 osôb. No a náš trestný, naša trestná justícia v roku 2016 vyniesli 764 rozsudkov a 230 odsudzujúcich rozsudkov s trestom odňatia slobody Zvyšuje sa práve počet týchto rozsudkov s trestom odňatia slobody v posledných rokoch a to ukazuje, že tie pašerácké skupiny sú stále viac organizované a stále lepšie organizované. Pokiaľ ide o našu legislatívu, predrečníci hovorili o tom, že nedávno Francúzsky ústavný súd v júli sa vyslovil k tejto téme konkrétne k článku, ktorý zakotvuje výnimky. Znenie tohto článku predtým, ako sa vyjadril k tomu ústavný súd, hovorilo, že po- pomoc sa nesmie poskytnúť ak ide o fyzickú a právnickú osobu vo forme lekárskej pomoci, právnej pomoci alebo ubytovania. A hovorí sa tam takisto o ľudskej dôstojnosti, čiže podľa nás to je korektná transpozícia smernice. Mm, ústavný súd kritizoval toto ustanovenie, pretože povedal, že toto nie je v súlade s smernicou, ale s ústavným princípom bratstva. A z toho vyplývajú dva závery. Poprvé, je potrebné do nášho vnútroštátneho práva pridať výnimku, e, pokiaľ ide o pomoc nie len pri vstupe, ale aj pri voľnom pohybe a po druhé, je potrebné explicitne zakotviť výnimku, ak ide o vyloženie humanitárny účel. Potom sa začal pripravovať návrh zákona. Zapracovali sme tam úpravy, ktoré reagovali na požiadavky ústavného súdu a nový text francúzského zákona teraz stanovuje, že pomoc sa nesmie poskytnúť. E, to prvé znenie sa e, nezmenilo a potom e, sa tam hovorí o právnej, jazykovej, sociálnej pomoci a o výlučne humanitárnom účeli Čiže teraz tam máme všeobecné ustanovenie, ktoré pokrýva rôzne akty. A výnimka sa poskytuje pre činy, ktoré boli zrealizované za výlučne humanitárnym účelom. Mnohí nám vyčítajú, že sme nevylúčili, že tam nemáme o upravený ziskový účel v definícii e, trestného činu. My sme to urobili v oddelenom článku a to z operatívnych dôvodov. Keď policia začne e, vyšetrovanie, je ťažké v tejto fáze povedať, či e, tam išlo o ziskový účel, či to bolo za úplatu a ak neexistencia e, platby je súčasťou definície trestného činu, tak mnohé e, vyšetrovania nemôžu ani len začať. A tým pádom vlastne nesplňame účel smernice. Organizované skupiny sú čoraz viac sofistikované a nechcú priame platby, viditeľné platby realizovať na francúzskom území. Platby sa robia mimo Francúzska cez rôznych sprostredkovateľov. E, ide tam o zložitý reťazec. E, čiže my plníme cieľ e, smernice, ale kombináciou dvoch odlišných článkov. No a ďalšie upresnenie, a to už bude koniec, pokiaľ ide o vstup, pomoc pri vstupe nie je predmetom explicitného ustanovenia, explicitnej e, výnimky z trestného stíhania z humanitárnych dôvodov. E, táto výnimka sa vzťahuje iba na pomoc e, pri pobyte a pohybe, voľnom pohybe pokiaľ ide o pomoc pri vstupe, um, náš ústavný súd to rozlišovanie uh, vstupu a pohybu a pobytu schválil v roku 2016. No a robíme to preto, lebo pri vstupe ten, kto pomáha, on nechce chrániť toho migranta. Ide o to, že mu pomáha vstúpiť na územie Francúzska a vytvára tú situáciu nelegálneho utečenca. Ak chceme niekomu pomôcť v núdzi, nie je potrebné mu pomôcť pri prekročení hranice. E, u nás je to väčšinou pozemná hranica s Talianskom, Španielskom alebo Belgickom. Ak e, máme migranta, ktorý v pohraničnom regióne Talianska, Belgická alebo Nemecka je v núdzovej situácii, je možné mu pomôcť a nemusí prekračovať pritom hranicu a vstupovať do Francúzska. Čiže nie je tu potreba prekročiť hranicu. No a ešte posledný bod. Pokiaľ ide o pomoc pri vstupe, i keď neexistuje o tomto ustanovenie v trestnom práve, ehm, pretože pohybujeme sa v oblasti trestného práva. Musí tam byť aj nejaký prvok zámeru. Bez toho nemôže prísť sankcia. A okrem toho, tu musí byť aj potre- princíp potrebnosti. Teda potreba ochrániť tú osobu, nie je to priamo v trestnom čine pomoci pri vstupe, ale posudzuje sa to od prípadu k prípadu na súde. My sme teda urobili túto úpravu z nášho zákona a teraz sa domnievame, že náša vnútroštátna legislatíva plne zodpovedá odporúčaniam Európskeho parlamentu a takisto je e, dobrá, vyvážená. Je tu rovnováha medzi represívnou zložkou. E, bojujeme proti pašovaniu ľudí, proti pašerackým sieťam, ale na druhej strane rešpektujeme humanitárne humanitárnu pomoc tou našou legislatívou. Ďakujem. Ďakujem, takže ešte dva posledné krátke príspevky, predtým než príde diskusia. Máme tu krátky nahraný odkaz od pana Ležeryho, ktorý je výkonným riaditeľom Frontexu. Dnes tu s nami nemohol byť, ale by som bol férový, tak on sem chodí veľmi často. Takže len práve dnes tu nemôže byť, ale nahral krátky odkaz. Je to len 5 minút. A tie posledné dve minúty sa týkajú špecificky našej témy, takže môžeme. Ďakujem, vážení poslanci. Je to pre mňa e, cťou byť vyzvaný výzborom Libe, aby som tu prehovoril ako výkonný rediteľ Frontexu, e, ktorá je Európskou pohraničnou a pobrežnou agentúrou. Front, e, agenti Frontexu sú často prví na mieste, ktorí pomáhajú obetiam pašovania alebo prevádzania ľudských bytostí, keď prichádza do Európskej únie. A Možno neviete, že Frontex pomáhal pri záchrane takmer 23 tisíc ľudí len tento rok. Všetky vyhľadávacie záchranné operácie, do ktorých je zapojený Frontex, sú pod kontrolou a velením hostujúce členského štátu. Po vylodení Frontex podporuje proces identifikácie, registrácie a taktiež screeningu neregulárnych migrantov spoločne s príslušnými agentúrami e, príslušnej krajiny. Potom taktiež im podporuje, poskytujeme podporu a v tomto zmysle tí, ktorí chcú požiadať o azyl, sú potom poslaní k e, azylému orgánu. A čo sa týka potenciálnych obetí obchodovania s ľudskými bytostiami, tak tí idú na políciu, ktorí potom ďalej poskytnú odporu, pod, dostanú podporu napríklad mimovládnych organizácií. A čo sa týka maloletých bez prievodu, tak tí taktiež sú poslaní e, k, na príslušný e, orgán alebo úrad a taktiež sú vyšetrované napríklad tehotné ženy. Mimovládne organizácie ako napríklad eh, IOM alebo UNHCR sú taktiež zapojené do týchto procesov a potom eh, ďalšie miestne a medzinárodné mimovládne organizácie, vrátanie napríklad eh, Save the Children a Červeného kríža. Avšak nie len prostredníctvom vyhľadávacích záchranných operácií Frontex pomáha tým, ktorí prichádzajú na naše externé hranice. Od roku 2011 Frontex poskytoval e, pomoc budovaním kapacít členským štátom aj tretím krajinám vo forme školení ohľadom boja proti obchodovať s ľudskými bytostiami a taktiež čo týka ochrany vonkajších hraníc. Máme dokonca celý projekt, ktorý je venovaný e, identifikácii maloletých obetí e, pašovania alebo obchodu s ľudskými bytostiami, ktorí prichádzajú do Európskej únie. Naša agentúra neustále spolupracuje e, s členskými štátmi a snažíme sa zaručiť bezpečnosť a dobré fungovanie externých európskych hraníc. A stále hráme dôležitejšiu úlohu pri boji proti cezhraničnému zločinu a naďalej je pre nás veľmi dôležité zachraňovať životy na mori a toto, táto povinnosť vyplýva z záväzkov oblasti základných práv e, Európskej únie a taktiež medzinárodného práva. A v našich očiach nie si neprotirečí to, že máme na jednej strane sympatie pre obete a na druhej strane bojujeme proti organizovanému zločinu. Frontex chce taktiež zachovať bezpečnosť na európskom území tým, že budeme chrániť vonkajšie hranice a budeme bojovať proti závažnému, závažnej trestnej činnosti. Naša agentúra spoločne s Europolom a Eurojustom hrá kľúčovú úlohu takých oblasti ako napríklad boj proti obchodom s ľudskými bytostiami, e, prevádzanie pašovanie migrantov, falšovanie dokumentov a taktiež e, podvod napríklad e, ako pašovanie strelných zbraní a tak ďalej. Našim, v rámci našieho mandátu môžeme taktiež zbierať e, osobné údaje, ktoré potom vzdielame členskými štátmi a s Europolom za účelom e, vyšetrovania. A v tomto zmysle naša agentúra podporuje aj štátne orgány pri implementácii facilitačnej smernice. Vážení poslanci, ako Európska agentúra Frontex eh, nie je súčasťou politickej eh, diskusie ohľadom revízie facilitačnej smernice. Transpozícia tejto smernice je samozrejme eh, v rukách jednotlivých členských štátov a je, závisí to od nezávislého súdov sektora v každej krajine rozhodnúť, či facilitácia prebehla alebo nie. Na záver by som chcela povedať a zdôrazniť, že Všetci z nás, Frontex, členské štáty, humanitárne organizácie, mimo vládky, všetci máme spoločný cieľ, chceme poskytovať pomoc obetiam, keď sa dostanú do EÚ a chceme pracovať na to, aby sme znížili počet obetí e, v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch. Oh, this sort of thing always happens. Such a pain in the ass, it really is. No toto je skutočne veľmi otravné. Myslím, takéto poučovanie stále. Výkonný riaditeľ nám chcel ukázať, nakoľko je e, dôležité toto vyhlásenie. Niko som neposlal, ale samozrejme toto je celé smiešné. Na budúce už do niečo takéhoto nepôjdeme ale on sem naozaj pravidelne chodí. Aj keď má mnoho iných povinností popri tom. A tejto téme sa s nami intenzívne venuje. Ale myslím, že takéto nahrané vystúpenia do budúcna už nebudeme opakovať. Takže v tomto duchu máme vlastne už len dvoch poslancov prítomných. Teraz by som sa obrátil na pána Joana Tudorače z Európskej komisie. Viem, že máte pripravený prejav. My sa snažíme zaoberať e, smernicou, taktiež usmerneniami. Kedy si myslíte, že by sme sa mohli dočkať týchto usmernení? To nám možno neviete povedať. Ale ak ta, teda usmernenie nebudú v dispozícii, môžete nám zhruba priblížiť, e, aký je podľa vás aktuálny stav Snažíme sa to e, zamerať skutočne tematicky, aj keď poslancov tu nie je veľa, majú množstvo otázok. Teda, ak súhlasíte, ja by som vám dal 5 minút. E, nechcem totiž, aby kolegovia medzi tým odišli. Ak teda súhlasíte, snažte sa e, nám povedať predovšetkým, kedy sa dočkáme usmernení. Týka sa to uznesenia, tomu sa venujeme. V uznesení sme žiadali o konkrétne usmernenia. E, vieme, že smernica nepríde e, čo skoro. My sa chceme dočkať teda aspoň usmernení. Ľudia e, zatiaľ zomierajú, nechceme vyčkávať už príliš dlho. Nemôžeme sa len spoliehať na to, že niekto v teréne tých ľudí tam zachraňuje. To nestačí, aj my sa musíme o to pričiniť. Komisia, ju sme o to požiadali, to je prvý krok, ktorý vôbec dokážeme urobiť. Viem, že Nemôžete možno nám nič presne slúbiť, ale snažte sa prosím aspoň niečo konkrétnejšie nám povedať. Ja samozrejme nechcem tým nejako vybieť na vás tlak. Nech sa páči. Mm, ďakujem. Veľmi rád preskočím pripravený prejav a prejdem ku konkrétnym bodom, na ktoré sa pýtate. Myslím, že máme za sebou veľmi silné vystúpenie, ktoré sme si vypočuli. A taktiež zaznelo vystúpenie výkonného riaditeľa Frontexu a tiež veľmi cenné vystúpenia zástupcu francúzskej vlády. Chcel by som vysoko oceniť tú iniciatívu, e, že ste dali priestor aj členskému štátu. My e, to vždy vítame a tiež, keď sa tejto téme venujeme. Teda žiadate, aby som hovoril k veci e, veľmi konkrétne, aby som sa vyjadril k usmerneniam. To bolo predmetom uznesenia, ktoré ste prijali v júli tohto roka. Myslím, že pre nás je najrelevantnejšia otázka od vyhodnotenia smernice v roku 2017 nielen otázka časového faktora, ale predovšetkým dopadu a relevantnosti. Teda či tieto usmernenia alebo akékoľvek ďalšie legislatívne opatrenie alebo samotná smernica, či prinesú nejaký konkrétny prínos, teda tak, ako by sme si všetci želali. Zo všetkých analýz, ktoré sme vykonali my sami, pri vyhodnocovaní smernice a tiež pri ďalších krokoch. Z toho zatiaľ vidíme, že sa nejako zásadne nezmenilo vyhodnotenie z minulého roka, že legislatívne kroky alebo usmernenia neposkytnú dlhodobú úľavu, dlhodobé riešenie, ktoré všetci tak veľmi chceme dosiahnuť v kontexte humanitárnych tragédií, ktorých sme všetci svetkami a tiež e, v kontexte toho, že chýba ešte stále systémové riešenie v EÚ. Hovorím to preto, že dva významné prvý, prvky boli súčasťou rozhodnutia z minulého roka. Jednak teda to, že aj tam, kde výnimky z humanitárnej pomoci existujú v národnej legislatíve, existujú vlastne vo všetkých e, e, prvotne vystavených členských štátoch, ktoré sú súčasťou týchto záchranných a vyhľadávacích opatrení e, zatiaľ sa to nevyžíva teda žiadne legislatívne opatrenie, ani rámcová smernica, ani usmernenie by neprinieslo dopad, ktorý by sme si všetci želali ďalej po druhé. Aj to vyplynulo z hodnotenia z našej analýzy. Nie je dostatok dôkazov, aspoň teda takto to bolo v roku 2017, na to, aby sme mohli vyhodnotiť ďalšie smerovanie. To sa mení od roku 2017 a v dôsledku toho sme tento rok začali proces, v ktorom sme vyzvali všetky subjekty, e, občianskú spoločnosť, e, všetkých tých, ktorí majú poznatky z takýchto situácií, aby nám poskytovali svoje svedectvá vyplývajúce zo záchranných e, vyhľadávacích akcií v Stredozemnom mori, ale tiež Mm, zo strany Francúzska, ktoré sa v tomto smere angažuje. Uberáme sa rôznymi smermi v niektorých členských štátoch. E, je už zaujatý istý postoj mimovládkam vo všeobecnosti a priori, teda e, sú dosť rozmanité prístupy v jednotlivých krajinách, aby sa snažíme neskôr to zanalizovať predtým, ako si zvolíme e, ten najlepší prístup, najlepšiu formu legislatívneho opatrenia. Ja som tento proces podrobne e, študoval, už sme tohto roku absolvovali viacero stretnutí, čakáme na vyhodnotenie a taktiež na reakcie aktérov mimovládok. Ponúkli sme tiež možnosť mimovládkam, e, aby sa vytvorila platforma, kde bude môcť e, každý zastupca vlády daného členského štátu e, byť priamo v kontakte s mimovládkami, teda aby sa obe strany toho istého príbehu, tak povedia, co mohli navzájom konfrontovať, pretože z pravidla e, tieto riešenia sa dajú nájsť buď v vnútroštátnej legislatíve, alebo e, sa k týmto riešeniam vedia dopracovať buď národné súdy alebo prokuratúry. V každom prípade zapojenie vnútroštátnych inštitúcií je kľúčové. Takúto platformu sa teda ponúkli Tešíme sa, že získame aj vďaka tomu ďalšie poznatky, že teda sa prijaví záujem o takúto platformu a potom ju dáme k dispozícii. Ešte ďalšie dve veci by som rád e, zdôraznil, e, ktoré nie sú e, celkom zatiaľ súčasťou tohto kontextu, aj keď už boli naznačené v úvodných prezentáciách. Nesmieme zabúdať na to, že napriek príbehom, ktoré sú veľmi silné, ľudské, naozaj e, sú veľmi pôsobivé a, a poukazujú na a e, objem ľudskej e, katastrofy. Nesmieme zabúdať popri tom, že stá tisíce životov boli zachránené vďaka nášmu konaniu. a Aj to je súčasťou reality. A druhá vec, spomenuli sa tu legálne formy vstupu. Ani zďaleka nie sú až v takej miere k dispozícii, ako by sme si želali, nie sú v takom množstve k dispozícii. V každom prípade ešte stále e, však platí, že viac ako kedykoľvek predtým sa vydalo povolení na pobyt v Európskej únii a taktiež sa um, spracúvajú aj žiadosti v druhom kole e, viac ako kedykoľvek predtým. Samozrejme, nestačí to, zatiaľ e, to nepokrýva potreby. Domnievame sa, že ak chceme hľadať dlhodobé riešenia tak tie spočívajú v konkrétnom balíku legislatívnych návrhov, ktoré predložili pred dvoma, troma rokmi. Tie neustále doplňame v posledných rokoch. A vy veľmi dobre viete, že situácia je zaseknutá. To, že chceme dosiahnuť pokrok, úzko súvisí práve s pokrokom v týchto legislatívnych krokoch, my usmerenia nezamietame, ešte stále sme ochotní to zvážiť, ale predtým musíme zhromažiť všetky poznatky a fakty z praxe z nášho pohľadu. Riešenie však úzko súvisí s prijatím eh, tohto balíka. Máme tu nový systém presidľovania, máme tu balík eh, spracovania azylových žiadostí, silnejšiu azylovú agentúru, máme posilnené mechanizmy. Toto všetko je súčasťou balíka. Ak by sa to podarilo schváliť, eh, potešilo by nás to naozaj veľmi. Ďakujeme pekne, pán Dodarače, za komisiu. Prosím, neodchádzajte, ešte prebehne krátka diskusia. Možno je to trochu naivné, mm, keď sa opýtam, či by sa to mohlo stihnúť do konca tohto volebného obdobia. My by sme si to naozaj veľmi želali. Predpokladám, že kolegovia v tomto súhlasia. Dvaja kolegovia sú ešte prítomní a sú veľmi e, veci znalí. Teda konkrétne tieto dve kolegyne, ktoré ešte sú prítomné v sále. Začína teraz teda diskusia. Najskôr Barbara Spinelli. Grazie, prezident. Ďakujem, pán predseda. E, prvá vec, ktorú chcem urobiť, e, je poďakovať sa z celého srdca doktorovi Nestlerovi, ale takisto aj Salam Aldínovi, ktorý založil organizáciu Humanity. Váš boj je aj môj boj. A ďakujem aj autorom štúdie Fit for Purpose. Ďakujem obom autorkám. Chcem eh, protirečiť zástupcovi komisie. Myslím si, že keď myslím si, že je naozaj teraz už nevyhnutné zmeniť túto smernicu o uľahčovaní humanitárnej pomoci. Potrebujeme to. A hovoríme to aj v uznesení. Nie je to síce dlhodobé riešenie, ale je to krátkodobé riešenie a e, tým by sme sa vyhli kriminalizácii mimovládnych organizácií. Potrebujeme novú orientáciu aj preto, že Európska únia má legislatívu, ktorá je v hrubom kontraste s tým, čo predpisuje OSN, napríklad Smuggling Protocol článok 16.3. Tam sa hovorí, že pomoc pre osoby v núdzi najmä migrant, pre migrantov bez dokladov, že táto pomoc je povinná. Zatiaľ, čo podľa Európskej smernice táto pomoc nie je povinná. Je to iba možnosť členských štátov. Takže je to rozpor a je potrebné ho riešiť. No a ešte jedna zásadná vec. V mnohých krajinách, aj v mojej krajine, v Taliansku, sme teraz svedkami politickej stratégie, ktorá je veľmi precízna. Politici sa snažia externalizovať azylovú politiku. A táto externalizácia e, vytvára problémy, o ktorých tu dnes hovoríme, teda kriminalizácia akejkoľvek e, pomoci e, záchrannej činnosti, kriminalizuje sa pomoc, ktorá sa poskytuje e, migrantom bez dokladov na európskom území. E, keď sa pozrieme na príklad Talianska, vidíme, že nás čaká eskalácia. Najprv sa kriminalizovali lode mimovládnych organizácií. Tieto lode potom zmizli e, z mora Niektorí nazývali tieto lode taxikmi pre migrantov, ako keby migranti uh, chodili na nejaké zábavné dovolenky na tom stredozemnom mori. No ale potom eskalácia pokračovala, potom sa začali kriminalizovať aj vojenské talianské lode. Hovorím o lodi Dičioty. A tu už došlo k vnútroštátnemu talianskému konfliktu E, tá politika externalizácie viedla k zavretiu hraníc a to je v rozpore s tým, čo bežne robia talianské e, vojenské lode, ktoré spadajú pod talianské ministerstvo obrany. No a toto je vec, ktorá ma veľmi znepokojuje, pretože v talianskom prípade ide aj o nový e, rámec. Máme nový dekret, pre, o migrácii, kde sa miešajú všetky kategórie. Migranti s dokladmi, bez dokladov, teroristi, pašeráci osôb. Všetky tieto osoby v tom novom dekrete sú v jednej kategórii nebezpečných osôb, môžu stratiť mm, osoby, ktoré sa snažia im pomôcť, im môžu stratiť talianské občianstvo. A poprvýkrát po druhej svetovej vojne máme teraz monoetnický koncept talianského občianstva. Toto je teda stratégia na viacerých úrovniach a preto naozaj Európa potrebuje novú orientáciu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, Barbara. Teraz sa pozerám na uznesenie. To je z tohto roka. Hovoria sa tu, spomínajú sa tu usmernenia nové usmernenie, ale keď sa pozrieme na holistickú správu o migrácii, to bolo samozrejme prijaté úplne v inom čase, v inom eh, vesmíre, ako keby v roku 2016 eh, legislatíva EÚ by mala zohľadniť eh, zásadu tí, ktorí potrebujú pomoc, nesmú byť trestne stíhaní. To sa veľmi pekne samozrejme zredukovalo chronologicky postupom času ale my sme vlastne chceli e, zotrvať pri tom pôvodnom e, zámere, pri tom pôvodnom cieli. Je mi ľúto, že niektorí sa možno e, zámerne snažili to takto zredukovať, obmedziť, ale my sme naozaj naďalej presvedčení o tom, že je odvodená tá pôvodná požiadavka. To nie je vlastne otázka z mojej strany, je to skôr len také vyjadrenie. Kolegyňa Marie-Christine Veržia, ďakujem pekne pán predseda. Ďakujem aj našim štyrom prvým rečníkom za to, že vlastne vysvetlili uznesenie Európskeho parlamentu že potvrdili to, na čom nám záleží, o čo očakávame my v kontexte transpozície smernice o facilitácii. Myslím, že je nás tu väčšina tu v parlamente, ktoré sa domnievame, že nie je možné E, zamieňať si humanitárnu pomoc, solidaritu a o pašovanie prevádzania ľudských bytostí takýmto spôsobom. Tiež e, chýbajú prostriedky, najmä e, čo sa týka záchrany na mori, najmä po ukončení operácie Mare Nostrum. To znamená, že sme v situácii, ktorá je naozaj neúnosná v Stredozemnom mori. Neznamená to, že niekto by nebol ochotný uznať, e, že dochádza k záchranám na mori, ale mám jednu otázku, ktorá som súvisí od kedy vznikla nová situácia v Taliansku, kam idú tí ľudia, ktorí sú zachránení na mori, pretože počúvame že sú problémy v prípade plavidla mimovládok, ale keď eh, tak či tak sú eh, zachraňovaní títo migranti zo strany tzv. oficiálnych organizmov Európskej únie a členských štátov, kam títo ľudia idú. Podľa mňa bolo zaujímavé dozvedieť sa to a dostať na to odpoveď. A tiež prečo tak veľa alarmov eh, znie, keď dajme tomu loď zachráni 55 ľudí trvalo naposledy 3 dní, kým e, sa jedna z týchto krajín rozhodla, že príjme týchto 55-58 ľudí. Ako je možné, že členský štát Európskej únie nie je schopný prijať takéto pravidlo? To sa týka aj Francúzska, vážny pán Eh, Minister si tiež nie sme eh, v prvej línii vystavení, nie sme eh, však podobní ani ako Dánsko a nie sme rovnaké situácie ako Španielsko. Španielsko otvorilo svoje prístavy, ale Francúzsko nie. Často to ide cez Korziku. Podľa mňa by bolo jednoduchšie zastaviť sa na Korzike a neísť až do Barcelóny, dajme tomu pre toto plavidlo. Francúzsko nie je priamo zainteresované a až natoľko nie je zainteresované, že ani nepožiadalo uh, o potvrdenie svojich hraníc e, a tak ako vypraviť je to z migračných dôvodov. Pritom ide o dôvody, ktoré súvisia s terorizmom. Je nás tu viac, ktorí bojujeme za to, aby sa to objasnilo celé. Nebolo nikdy dokázané, že by boli migračné toky medzi Talianskom a Francúzskom. Francúzsko nie je ochotné dodržiavať medzinárodné právo, európske právo a, a taktiež e, právo a taktiež bol viacerkrát obvinený predstaviteľ z toho, že porušuje toto právo vedomé. Ja by som bol rada, teda keby sme popisovali veci tak, ako naozaj sú v realite. A či sa právo dodržiava alebo nie. A v tomto prípade sa právo nedodržiava. Tiež by som chcela e, dodať, že mám isté pochybnosti. Máme tu totiž zástupcu francúzských orgánov, ktorý sa vyjadril k transpozícii rozhodnutia rady, ústavnej rady v e francúzskom právnom systéme. Mám isté pochybnosti o súvisiace s koherentnosťou tejto novej transpozície a taktiež je eh, tento ústavný princíp eh, bratstva, tak ako ho uznáva ústavná rada. Chcem sa opýtať eh, konkrétne na článok 624. Nechápem, naozaj nechápem, tak ako viacero mimovládok oznamuje francúzskej vláde, vláde, že keď sa zistí priama alebo nepriama súvislosť. Ja nechápem tiež eh, to, čo vy tvrdíte, že je tu priama či nepriama súvislosť eh, a taktiež, že je tu táto lukratívna stránka. To nie je to isté. Okrem toho, francúzska vláda, francúzske orgány doplnili niečo ďalšie, čo nie je v rozhodnutí ústavnej rady a síce termín prísne humanitárnej rada spomenula akékoľvek operácie, ktoré majú za cieľ humanitárnu pomoc. Francúzska legislatíva doplnila teda prísne vzaté humanitárne. So súdmi je problém už v interpretácii pomôcť priamy či nepriamy. Videli sme, ako sa k tomu stávajú francúzske súdy. Ja nechcem nejako spochybňovať eh, francúzske súdy vo všeobecnosti. Samozrejme dôverujem tomu, že eh, systém funguje. Eh, Ústavná rada už zaujala stanovisko, ale niektoré E, súdne orgány Francúzska sa e, odvážili e, tvrdiť, že je tam prepojenie medzi priamým a nepriamým iba preto, že niektorí aktivisti údajne majú záujem podporovať túto nelegálnu činnosť. Kam sa prosím uberáme? Už len zo zásady títo ľudia budú osudovaní iba preto, že im záleží na tom, aby poskytovali pomoc ľuďom, ktorí sú v núdzi z humanitárnych dôvodov. Tento zákon by sa mal objasniť e, a to sa týka aj komisie, pretože tu podľa mňa je nedostatok. Myslím, že je tu príliš veľký e, manevrovací priestor v interpretácii tohto právneho pojmu. Čo sa týka e, cieľa humanitárnej pomoci. A trošku ma ešte zarazilo, keď zastupca komisie vytvoril paralelu medzi zachránenými životmi Áno, Všetci súhlasíme s tým, že sa životy zachraňujú, ale znepokojí nás, a to tu tiež zaznelo, že podiel úmrtí e, e, v porovnaní s počtom ľudí, ktorí prekračujú Stredozemné more, e, je čoraz vyššie. To znamená, že tu niečo nefunguje. A je to preto, že tu chýba legálna forma vstupu na územie EÚ podľa národnosti. Nemôžeme samozrejme všetko brať ako skupinu, tak ako ste to urobili vy E, zdôrazňovať, e, že je rekordne vysoký počet e, udelených povolení na pobyt. Len sa pozrime, komu je to udelované, ktorej krajine. A potom sa ukáže, že otázka s rezonom rytm vôbec nie je vyriešená, vôbec to nie je zohľadnené. Tak či tak naďalej platí, že je potrebné vytvoriť humanitárne formy vstupu, legálne formy vstupu. Nemôžete teda dávať do súvislosti situáciu v Stredozemnom mori a počet udelených povolení na pobyt. Myslím, že to nie je celkom na mieste v minulom roku uh, Ukrajinci a Poliaci tam uh, to boli tie najvyššie priečky a to absolútne nejako nesúvisí so situáciou v Stredozemnom mori. Ďakujem pekne, pani Gomez, posledná poslankyňa. With, uh, country, Takže ja viem, ako to vyzerá na, u nás v Portugalsku. Tam Portugalsko bolo vyzvané, aby poskytlo svoju vlajku e, lodiam, ktoré na Stredozemnom mori zachraňovali životy a ktorým bola odobratá vlajka iného štátu. A myslím si, že od tohto závisí naša, uve, naša dôveryhodnosť, naša slušnosť, naša ľudskosť. A pokiaľ niekto toto nechápe, tak absolútne nie je hoden e, práce v kontexte Európskej únie. Ja Chápem, že asi usmernenia by príliš veľa nepomohli v tom zmysle, aby členské štáty sa pokusili splniť svoje povinnosti, čo sa týka humanitárnych krokov a ľudských práv, ale aj dodržiavania medzinárodných nástrojov. A ja som skutočne zhrozená, že dokonca aj niektoré vlády ktoré nie sú vedené pravicovými fašistami a extrémistami, tak sa vyjadrujú v podobnom zmysle ako pravicoví extrémistickí fašisti ako Salvini alebo Orbán voči týmto ľuďom, ktorí zachraňujú životy a že by ich chceli kriminalizovať ako prevádzačov pašer ako ľudských bytosti. No a tieto vlády tým, že nedajú k dispozícii legálne cesty migrantom dostať sa do EÚ, tak v podstate prispievajú a podporujú e, siete pašerákov ľudských bytostí a obchodníkov s ľudskými bytostiami. Nie je to nejaká humanitárna pasca, je to obchodná pasca. A pokiaľ neposkytnete bezpečné a legálne spôsoby, tak v podstate pašeráci ľudských bytostí môžu manažovať tieto toky ľudí, ako povedal pán Guterres, keď bol ešte vysokým komisárom pre otázky utečencov. Takže ja by som len rada povedala, ako, nakoľko je mi až zle z toho, že niektorí ľudia v inštitúciách EÚ aj v rámci európskych vlád robia niektoré veci a niektoré zase nerobia, aj keď mali. Takže prosím, pani Juncker, pán Avramopoulos, pani Mogherini, všetci komisári, prosím, prehovorte nahlas a jasným hlasom a poviete vládam, povedzte vládam, čo je ich humanitárna a právna povinnosť. Ich právna povinnosť je pomáhať, zachraňovať životy, organizovať utečenecké a migrantské toky, tak aby ne, tým nepodporovali mafiu a taktiež ich musíme upozorniť na toto, pretože oni si nevšímajú bohatých cudzincov, ktorí prichádzajú do EÚ a kúpujú si tu zlaté víza, lebo tí majú peniaze. Toto je systém, ktorým sa v podstate importuje organizovaný zločin do EÚ. Takže tam sa nič nerobí. Dobre, teraz ešte dáme slovo našim rečníkom. Chcem všetkým poďakovať a všetkým, ktorí sem prišli vo štvrtok po obede. Prosím ešte len jednu otázku pre Konstantína doktora Nestlera a taktiež Salamovi Aldínovi. Prosím len, pokiaľ budete chcieť, aj v reakcii na otázky Mary Kristín Veržia, Barbary Spinelli. Anna Gomeš už odchádza. Just while you're doing that, I'm, I'm also interested, and I'm sure my mem- our members... Mňa, určite naši poslanci sa o toto veľmi zaujímajú. Pre vás to je asi frustrujúce vidieť, nakoľko zákonodárci túto veľmi obšírne ho rozprávajú o týchto veciach Poznáte talianskú situáciu, francúzskú situáciu a vidíte, že na iné úrovni sme veľmi transparentní, snažíme sa tu s tým niečo robiť, ale vyzerá to tak, ako to vyzerá. A čo z pohľadu vládok a taktiež jednotlivcov, ako ste vy, aj pán Aldín, vy sa snažíte pomôcť, aj vaši kolegovia, ako sa na to pozeráte, ako vidíte bezprostrednú budúcnosť. Aj čo sa týka ďalších monetárnych aktivistov, ktorí chcú pomôcť, keďže ste sem prišli a sedíte tu, tak prosím, eh, na záver sa ešte k tomuto vyjadriť. chcem poďakovať všetkým kolegom. A kolegové z komisie tu nie sú na to, aby sme ich tu napadali. Musíme si vypočuť ich stanovisko aj teda zo strany členského aj zo strany komisie. Takže pôjdeme správa doľava, možno len tak na záver nejaké záverečné myšlienky, každý len pár minút. A 17.30 musíme končiť, pretože aj tlmočníci budú musieť ísť. Takže najprv pán Nestler a potom ostatní. Takže len nejaké záverečné krátke pripomienky. Um, concerning the question you asked uh, how the political debate is seen uh, among NGO workers and ja vlastne vystupujem skôr v mene ľudí, ktorí sa venujú vyhľadávacím a záchranným uh, akciám na mori. Eh, myslím, že môžem povedať mene všetkých, že je to spojené s veľkou frustráciou. Začalo sa eh, to dokonanie s tým, že sme chceli upozorniť na to, že chýbajú vlastne kapacity na vyhľadávanie a záchranu na mori, v Stredozemnom mori. Boli sme si istí, že tým, že začneme túto prácu, že upozorníme na to, čo sa deje, že sa veci zlepšia. Že Európska únia a že pobrežné hliadky jednoducho zintenzívnia svoju činnosť, že začnú aktívnejšie zachraňovať ľudí, ktorí zomierajú na mori a tiež že začnú pracovať na tom, aby vytvorili bezpečné trasy vstupu do Európskej únie, tak aby vôbec neboli nútení migranti uberať sa na tieto nebezpečné cesty, aby nepadali do rúk pašerákom a prevádzačom. Žiaľ, v priebehu rokov, keď sa o toto snažíme, sme boli vystavení veľkej frustrácii, že reakcia bola vlastne opačná. Naše operácie boli rozsiahlejšie, čoraz viac lodí sa k nám pridávalo. Vedeli sme, že sa stiahli všetky štátne organizácie z takýchto záchranných operácií vlastne sa pristúpilo k aktívnej kriminalizačnej kampanii vo viacerých krajinách. Pre nás je veľmi ťažké vôbec si predstaviť nejakú budúcnosť v tomto smere. Obávame sa, že e, sa Európa bude uberať austrálským modelom, kde nebude vlastne existovať žiadny legálny spôsob vstupu, že budú vlastne hranice uzavreté pre nás je to e, veľkým zdrojom frustrácie, keď vidíme, čo sa deje, vidíme tých ľudí, ktorí sú predmetom diskusie vo verejnej sfére už e, niekoľko rokov, vnímajú sa ako e, nejaké zvery, ako nejaká pliaga, ktorá sa snaží dostať do Európy a my pritom vidíme ich denodenné utrpenie je veľmi ťažké eh, vidieť tento rozpor medzi verejnou diskusiou a touto ich eh, neblahou situáciou a nakoľko legislatívny rámec nabral úplne inú eh, cestu, úplne iné smerovanie. Ďakujem vám týmto naozaj srdečne, vám priamo za všetko, čo robíte, aj vašim kolegom s vašimi mladky z iných mimovládok, za všetko humanitárnu prácu, ktorú robíte. Ďakujem. And I hope we don't go to the Australian model, but it's very telling that this is how you're... Ja som vás e, vlastne e, presne e, na to chcel príjmať, aby ste sa k tomu vyjadrili, ako to vnímate vy citovo. Nie je cieľom nejako dávať priestor predstaviteľom členských štátov, aby tu čelili útokom. Nie, nie, my sme sa snažili to celé vyvážiť. Chceli sme sa pozrieť na to, ako to vnímajú členské štáty Zaznelo tu viacero vyjadrení, na ktoré si možno chcete e, teraz zareagovať. Možno by ste to mohli nejako uzavrieť za seba. Ďakujem pekne. Najskôr by som možno odpovedal na otázku, ktorá sa adresovala tak všeobecne panelu. To sa týkalo toho, ako sa budú veci vyvíjať ďalej. Myslím, že je jasné, že situácia, v ktorej pašeráci prevádzači e, prevádzajú týchto ľudí do veľmi nebezpečných e, zón až na hranicu libyských e, územných vôd a potom cez mobil upozornia mimovládky, aby prevzali tieto ľudí. To podľa mňa nie je normálna situácia, je to situácia absurdná, ktorá nemôže pretrvávať Je jasné, že to, čo robia mimovládky, teda tieto záchranné operácie, to je veľmi dôležité, ale je jasné, že je potrebné sa venovať príčinám tejto migrácie. Komisia a členské štáty sa o to snažia buď multilaterálne alebo bilaterálne, e, najmä s krajinami Afriky, e, taktiež s krajinami, ktoré sú v okolí Stredozemného mora, e, v južnej časti, s krajinami Sahelu, Mali a tak ďalej. E, prebehol summit e, vo Valete, taktiež prebehli viaceré iniciatívy, ktorých e, cieľom je zastaviť tieto toky, migračné toky cez Sredozemné more. Myslím, že toto je to najpodstatnejšie. Pokiaľ ide o to, čomu sa venujeme dnes popoludní, teda to, ako sú stanovené sankcie voči takémuto konaniu. Ja by som eh, rád eh, vyslovil súhlas s analýzou pána Tudoračeho, ktorý povedal, že dajú sa veci zlepšovať. Ja teraz nehovorím eh, samozrejme za iné krajiny, čo sa týka ich trestného a práva. V každom prípade vo Francúzsku sú isté veci, ktoré by sa dali zlepšiť. Ale problém je najmä v tom, ako sa tieto texty uplatňujú v praxi smernica tá samozrejme by sa dala zlepšiť, ale v podstate je e, dostatočne stanovená, ale je dôležité zamerať sa na to, či súdy e, e, jednotne vykladajú tieto právne úpravy a či naozaj je, je zaistená naozaj jednota v týchto reakciách. Neviem, či máme ešte čas, aby som reagoval na otázky. Pani Beržia, bola to skôr um, taká dosť eh, francúzska uh, tematika. Možno nie. Uh, možno ešte krátka poznámka na záver, ak by ste chceli. Pozícia Francúzska k plavidlám v Stredozemnom mori. Tieto plavidlá tu sa vzťahuje predovšetkým eh, na to právo mora a pripustenie týchto plavidiel eh, do prvého prístavu, eh, v ktorom je to povolené. Okrem toho je tu otázka, trochu doplnkala, je to otázka solidarity medzi členskými štátmi. To, čo sa udialo v prípade 58, o ktorých ste hovorili eh, na palube akváriu, akvária, samozrejme je to dosť empirické, prijala sa dohoda medzi štyrmi krajinami, bolo to vyhrotenie celej situácie. Myslím, že Samozrejme by si to vyžadovalo trošku lepšie zorganizovanie tejto solidarity, to nepochybne áno. Ďakujeme, ďakujeme za to, že ste prišli, pán Tudorače. Mm, možno záverečné slovo tiež od vás, ako vidíte ďalšie pokračovanie situácie. Ďakujem len veľmi stručne. Ja by som nadviazal eh, slovami, ktoré nedávno predniesol predseda komisie Juncker v tomto kontexte. Povedal, že ani on sám si nemyslel, že tým, že v snahe nájsť e, riešenie pre 50 ľudí dnes, 50 ľudí zajtra, že takto sa vyrieši celá kríza, e, celá otázka migrácie v Európe. Vyžaduje e, si situácia štrukturované riešenie, taktiež solidaritu, tak ako to už povedala zastupca Francúzska a my sa domnievame, že to poskytne aj dlhodobé riešenie, nie spory o definíciu zločinu. Z nášho pohľadu existuje veľmi jasná definícia toho, čo je pašovanie, prevádzanie, taktiež obchodovanie s ľudskými bytostiami jasne zadefinované. Tiež je presne zadefinovaný pojem humanitárnej pomoci. To sme počuli v prvej prezentácii, ale ako súdy tieto ustanovňa vykladajú, to je na nich, je to na ich úsudku. To je teda deň, ktoré prebieha na vnútoštátnej úrovni je tu teda snaha predchádzať tomu, aby sa mimovládky a ich aktéry dostávali do takéto situácií a to sa podarí jedine tým, že sa presadí balík, ktorý ešte stále veríme, že sa odsúhlasí, že sa to časovo stihne a že na to bude dostatočná inštitucionálna sila, aby sa to presadilo čím skôr tento balík opatrení. Ďakujeme pekne, pán Dudorače. Teraz dostane slova pán Aldín aj vám by som sa týmto eh, rád poďakovala aj mene kolegov, keby ste mohli prosím aj vy predniesť nejaké záverečné slovo. Viem, že to nie je jednoduché, nie je to ľahké nejako uzavrieť, ale keby ste sa mohli prosím pokúsiť. I want this madness to stop with criminal... Ja chcem, aby sa zastavilo toto šialenstvo trestného stíhania humanitárnych a pracovníkov. Moji priatelia eh, už viac ako mesiac sedia vo vezení iba preto, že niektorí politici si myslia, že keď ich dajú do väzenia, že to zabráni e, tomu, aby prichádzali e, utečenci do Grécka. Ja viem, e, aké je ťažké byť obvinený z niečoho, takéhoto a, a že vám hrozí v dôsledku takéhoto konania doživotný trest. Bol by som rád, keby sa urobilo všetko preto, aby boli okamžite prepustení z väzenia títo ľudia, ktorých som spomenul. Ďakujem. Ďakujeme, ďakujeme za to, že ste prišli. Veľmi si ceníme vašu prácu, prácu vašich kolegov. Naozaj to pre nás veľa znamená. A záverečné slovo dáme našim dvom kolegom, ktorí vlastne eh, uviedli celé dnešné podujatie can do that in a quick remark each. Takže len 5 veľmi rýchlo 5 bodov veľmi rýchlo. Čo sa týka Stredozemného mora, tak toto nie je jediný aspekt. Taktiež sú tu pozemné hranice v EÚ a situácia e, rezidentov, kde pre neregulérnych migrantov, ktorí sídlia v členských štátoch, tá situácia je stále horšia. Takže nielen Stredozemné more, nezabúdajme, že toto nie je jediné miesto, kde sa takéto veci dejú. Druhá vec, účinnosť. Rozpočet na, rok, na roky 2021 až 2027 na kontroly hraníc v EÚ je trojnásobný než v predchádzajúcom období 34,9 miliard eur. Koľko z týchto peňazí pôjde na otvor- na miesta vo väzeniach a koľko pôjde na boj proti eh, závažnej trestnej eh, činnosti. Takže samozrejme eh, je veľmi drahé rozbiť takéto organizované siete viac peňazí, než stojí pomáhať ľuďom na mori, tak ako pán Aldín. 71 ľudí zomrelo v roku 2015 v nákladnom aute v Rakúsku. V tom aute sa viezli z Maďarska. Tri rôzne členské štáty potom e, detekovali týchto e, migrantov, zastavili to auto, ja som hovorila s ľuďmi, ktorí mali tieto informácie, počuli, že tam migranti kričia, nemôžeme dýchať, zomierame a nič sa nerobilo, pretože sa dostatočne nespolupracovalo na medzinárodnej úrovni. Takže je treba sa zamyslieť nad tým, ako najlepšie využiť tieto peniaze, e, bojovať proti pašovaniu ľudských bytostí a bojovať proti medzinárodnému organizovanému zločinu. Taktiež sa sa chystáme vydať knihu, ktorá bude obsahovať poznatky z štúdií a taktiež nášho výskumu kolegyňa Lína. Nuž, vyzerá to tak, ako keby vašovanie migrantov bolo novým typom terorizmu v tom zmysle, že v podstate už sa zdáme našich práv a právnych zábezpek, aby sme sledovali naše politické ciele. A ako vidíme, tak eh, prokurátori a súdy sú naďalej viac a viac politizované. Tak ako povedal Fabrice Ležery, závisí to od nezávislých sudcov, aby rozhodli o týchto jednotlivých prípadoch, avšak aká je tá situácia v oblasti právneho štátu, stále sa zhoršuje. Takže sa dá predpokladať, že tieto prípady nebudú riadne vyhodnotené napríklad v krajinách ako Maďarsko a podobne. Takže ako to vyzerá s pašovaním migrantov? Momentálne to je vysoká politická priorita a každý e, to chce nejak riešiť, či už to riešenie bude v súlade s dodržiavaním ľudských a základných práv a je veľmi jasné, že sa nikto nesnaží vyvážiť na jednej strane ľudské práva, na druhej strane management hraníc. Toto by všetko malo byť v s dodržiavaním základných práv. Toto je stanovené aj v Schengenskom pohraničnom kódexe, aj v iných textoch, ktoré boli odsúhlasené v tomto parlamente. Sme veľmi radi, že komisia už spustila diskusie, pretože si veľmi robia obavy ohľadom toho, čo sa deje čo sa týka operácií Frontexu, operácia Temis, ktorá bola teda prekrštená z poslednú na Temis, tam boli, mali prevezení, vylodení migranti e, do Talianska, takže situácia je stále neistejšia. Najhlavnejším prvkom tejto situácie je ten priťahujúci faktor, toto, z tohoto sú v podstate títo ľudia obviňovaní. Či už e, sa hovorí o záchrane na Stredozemnom mori alebo rozdávaní jedla. Takéto domnienky skutočne porušujú práve európskych občanov. Napríklad tu máme právo ako prezumcia neviny. Často vidíme, že pašovanie migrantov je považované za veľkú kriminalitu, ide tam, toľko, ide tam veľmi veľa peňazí, sú tam veľké zisky, takže prečo je tu taká opozícia oproti tomu kritériu, že z toho musí byť nejaký finančný zisk. Veď policajní agenti sú profesionáli, oni nájdú príslušné stopy a budú schopní vyšetrovať a stíhať, ale stíhať nejakých dobrovoľníkov, tak toto by sa malo vidieť v podstate ako mrhanie da verejnými prostriedkami. Takže toto len na záver. A čo sa týka spolupráce s tretími krajinami, Takže len taký príbeh. Keď sa jugend a, Ju- a Jugenda vyšetrovali, pretože zachraňovali ľudí, Spojili sa s e, talianskou pobrežnou strážou, zároveň talianská vláda podplatila líbyské milície, aby udržali migrantov a utečencov v Líbii. Toto nebolo považované za problém. Napriek tomu, že tieto milície Alamu a Amdašat boli považované zo strany OSN za vysoko postavených e, pašerákov, drog a ľudských bytostí. Takže skutočne, tak tam sa dostávame súčasnou politikou. Ďakujem kolegovia, musím ísť aj na tlmočníkov, pretože už je neskoro. Myslím si, že aj výskumní pracovníci môžu byť nadšení do svojej práce, vy ste toto preukázali a skutočne Je pravda, že napriek tomu, že máme takúto situáciu na Stredozemnom mori, tak naďalej treba dodržiavať princípy právneho štátu a ľudské práva. To je pravda. Od roku 2016 sme ušli veľký kus cesty, aby sme vedeli, Mali sme určitý postoj k mimovládkam. Toto je veľmi politická situácia. Mali by sme byť k sebe úprimní, vieme, čo sa tam deje. Európske inštitúcie sa nemôžu vyviať z odpovednosti, máme určitú úlohu aj my tuto v parlamente, aj náš výbor. A my musíme taktiež byť v kontakte s ostatnými stranami, napriek tomu, že je ťažké to všetko do seba zapasovať. Mali sme toto vypočutie, taktiež sme si nechceli premeškať e, možnosť odsúhlasiť uznesenie. Ďakujeme, tešíme sa na vašu správu, ktorá nám taktiež pomôže. Tešíme sa na spoluprácu s komisiou. Uvidíme, či sa nám to politicky podarí nejak presadiť. Vieme, čo robia členské štáty. Vieme, že to je veľmi komplikované.